Vážení kolegovia, otváram zasadnutie podvýboru pre ľudské práva. Dúfam, že prídu poslanci čoskoro vo veľkých množstvách, pretože máme pred sebou dôležité a zaujímavé popoludne. Máme dnes dve témy. Jedna téma sa týka nových technológií v oblasti médií a ľudských práv, rizik, ktoré súvisia s internetom a máme tu vážených rečníkov, ktorí o tejto téme veľa vedia. A potom tu máme podujatie, ktoré sme naplánovali spolu s organizáciou Freedom House o situácii a reforme ľudských práv v arabskom svete. Už sme mali tlačovú konferenciu k tejto téme o 1.30 spolu s našimi rečníkmi. Začala by som oznameniami predsedničky. Budem stručná, pretože ako vždy sa deje toho veľa, udialo sa veľa predchádzajúceho stretnutia. Chcela by som spomenúť, že máme mimoriadne stretnutie 10. júna, to je budúci štvrtok o 9. mimoriadne stretnutie s španielským predsedom, ktorý vedie skupinu pre ľudské práva v Rade. A tam si prediskutujeme politiky a záležitosti v oblasti ľudských práv, ktoré boli na programe od začiatku roka. Už bolo oznamené, že práve v to dopoludnie budeme mať stretnutie predsedníctva. To malo byť dnes, ale niektorí členovia predsedníctva sú v Kampale a v súvislosti s Medzinárodným súdnym dvorom sa zúčastňujú na podujati tak sme preložili schôdzu predsedníctva. Chcela by som spomenúť krízu, ktorá sa odštartovala kvôli flotile lodí v pásme Gazy, mierili do pásma Gazy a proti reakcii Izraelu na prítomnosť tejto flotily. Myslím, že sa táto vec týka nás všetkých. Chcem vám povedať, čo k tomu povedal pán prezident Buzek v našom mene. Povedal, že je to jasné porušenie medzinárodných zákonov, najmä 4. ženevskej konvencie. Ale keďže vieme, aké toto môže byť kontroverzné v parlamente, aká téma rozdeľujúca ľudí. Podľa mňa by sme mali sa pozerať na to z hľadiska ľudských práv a nastolenia mieru v tomto ťažko skúšanom regióne. Pri našom stretnutí budeme riešiť ľudské práva a politickú reformu v arabskom svete v spolupráci s organizáciou Freedom House. Je to partner, ktorý už s nami spolupracoval. Chcem poďakovať zástupcom organizácie Freedom House, že uľahčili návštevu našej delegácie do Washingtonu minulý týždeň. Ďakujeme vám za túto pomoc. Navrhujem, že keď budeme hovoriť o akútnej kríze, pri našom stretnutí 23. júna mali by sme si rezervovať čas na to, aby sme sa zoznamili so situáciou občianskej spoločnosti v Izraeli, a aby sme sa takisto zoznamili s obmedzujúcimi zákonmi pre mimovládky v Izraeli a pre zákony, ktoré obmedzujú pôsobenie aktivistov. Bude na toto stretnutie pozvaný veľvyslanec Izraela alebo zástupcovia ambasády a spolu s delegáciou pre vzťahy s Izraelom a Palestínou budeme spolu organizovať toto stretnutie. Dúfam, že súhlasíte s takýmto našim prístupom. Rada by som spomenula, že pán predseda Buzek bol nedávno v Číne a veľmi podrobne včera mi porozprával o tom, že bol s obhajcami e, ľudských práv v Číne a že vydal aj verejné vyhlásenia v tejto veci. Ale rada by som tu vzniesla ďalšiu otázku tému, pán Olin a pán Macmillan Scott, ktorý je podpredsedom poprosil predsedu, aby počas návštevy Číny e, hovoril aj o Tibete a o situácii s ľudskými právami vo všeobecnosti. Viete, že stovky ľudí sú vo väzeniach, pretože sa zúčastnili na demonstrácia v Lhase a v Tibete 10. marca 2010. Myslím si, že tiež by sme mali sledovať, aký je vývoj v tejto oblasti, lebo tam ľudia trpia len preto, že uplatnili svoje práva zhromažďovania. Čo sa týka Číny, rada by som spomenula, že náhodou, takmer náhodou som sa stretla s Rebiaka Diri vo Washingtone počas návštevy našej delegácie minulý týždeň. Rebia Kadir je predsedničkou alebo prezidentkou Ujgurského svetového kongresu a bola s nami na návšteve, bola minulý september tu u nás v tomto výbore na návšteve a hovorili sme o Tibete a o Xinjiangu, kde sa tiež porušujú ľudské práva vo veľkej mierke. V pondelok som na požiadanie aktivistov e, v oblasti ľudských práv v Rusku bola podporiť mierovú demonstráciu, ktorá sa týkala článku 31 Ruskej ústavy. To je článok o slobode zhromažďovania a musím povedať, že som naozaj mala dobrý pocit, že v St. Petersburgu, to je susedné mesto. Bolo 700 ľudí na jednom stretnutí a tisíc ľudí na ďalšom stretnutí a mám pocit, že Rusi sú teraz odvážnejší v zviditeľňovaní svojich názorov. Moja prítomnosť bola ocenená, boli ľudia radi, že som prišla. Zo skromnosti by som to nemala spomínať, ale pán Nemcov, jeden z vodcov opozície, povedal, že moja prítomnosť zabranila policii v brutálnejších prejavoch. Neviem, či to je naozaj tak, či to je pravda, ale myslím si, že ľudia naozaj preukázali odvahu a nebáli sa demonstrovať pre niečo, čo je pre nich veľmi dôležité. Za niečo čo je pre nich dôležité. To je aj vysvetlením, prečo e, podpredseda ZIP a kolega Donsky ma podporili, povzbudili, aby som takéto niečo verejné urobila, aby som podporila mierovú demonstráciu. 24. júla bude ďalšia demonstrácia, možno niekto bude ochotný sa zúčastniť spolu so mnou a preukážeme tým svoju solidaritu. 30. 1. mája v Bruseli bude zasa demonstrácia tiež súvisiaca s, so solidárnym prejavom voči Rusom. Ešte stále hovoríme o Rusku. Boli konzultácie o ľudských právach medzi EÚ a Ruskom. Prednedávnom sa skončili. Bolo to také pilotné podujatie, pretože poprvý raz pod výbor pre ľudské práva mal stretnutie, informačné stretnutie s parlamentným výborom, ktorý spolupracuje s Ruskom. Ak by sme našli spôsob spolupráce, ktorý by bol užitočný, možno by sme podobne sa mohli stretávať s inými delegáciami. O tom môžeme hovoriť viac neskôr. Už som spomenula niekoľkokrát, že čestčlenná členná Delegácia Droji navštívila minulý týždeň Washington DC. Bolo to skutočne zaujímavé vnímať, ako nová administratíva rieši oblasť ľudských práv. Mali sme pocit, že by sme si mali prediskutovať ako medzi priateľmi, ktoré majú spoločného menovateľa v mnohých otázkach napríklad záležitosti zatvorenia Guantanama alebo politiku zadržiavania ľudí v Spojených štátoch vo všeobecnosti, pretože podľa nás, hľadiska medzinárodného práva, má prístup Ameriky vážne nedostatky. A Američania, priatelia z Ameriky boli ochotní s nami otvorene hovoriť o týchto veciach, potrebujú podporu ku Guantanamu a potrebujú si prediskutovať tieto problémy týkajúce sa politiky väzby a zadržiavania ľudí. A náš podvýbor má veľmi úzkú spoluprácu s americkým kongresom, s podvýborom pre ľudské práva v kongrese a som si istá, že môžeme vydať aj spoločné vyhlásenia, keď bude tak treba. Je to niečo, čo tiež netreba pustiť zo zreteľa. Vieme, že o tejto správe sa koncom júna vydá správa. Budú tam aj spomenutí ľudia, ktorí boli súčasťou delegácie. Ďalšia parlamentná delegácia je v Ugande, v Kampale. Sú tam celý tento týždeň a je to kvôli tomu, že sa tam rieši zmluva, ktorú rieši Medzinárodný trestný súd, súdny dvor trestný tribunál a na konci júna budeme pokračovať v tejto téme. Už sme ako parlament na minulom plenárnom zasadnutí prijali uznesenie, prijali uznesenie k tejto téme. Stručne ešte prejdem rôznymi oznámeniami. Thajsko. Keď sme boli v Thajsku, videli sme protesty proti vláde a pouličné šarvátky ktoré viedli k zraneniu 8, vyše 8 tisíc ľudí a smrti 85 ľudí. Parlament k tomu prijal uznesenie a volal po zostavenie nezávislej komisie, ktorá by mala vyšetriť, čo sa stalo a či všetky strany zneužili právomoci. Ja som osobne poslala list, v ktorom som vyjadrila svoje obavy z šarvatok a zabíjania v Thajsku. Už som spomenula, a asi si spomeniete, že Thajsko bolo témou troch urgentných uznesení na predchádzajúcich stretnutiach. Ďalšia, ďalšie uznesenie bolo k Barme, kde barmský režim mieni konať nedemokratické voľby. Takto sme sa vyjadrili za nás. And, uh, uh, we were also, uh... Uh, Boli sme takisto veľmi nespokojní so situáciou, kedy sa vylúčila hlavná demokratická opozičná strana Barmy, náš Národná liga za demokraciu, ktorú vedie Aung San Suu Kyi a táto strana bola pred niekoľkými týždňami rozpustená. Toľko k uzneseniu k Barme. A tretie, uznesenie bolo týkajúce sa náboženskej slobody v Pakistane. To náhodou súznelo s návštevou ministra pre menšiny Pakistanu v parlamente. Mala som to potešenie ho sa s ním zoznamiť. A hovorilo sa o diskriminácii a nedostatku udelených základných slobôd pre isté náboženské menšiny v Pakistane. Parlament apeloval na vládu, aby sa vzdal praktík identifikovania náboženstva svojich občanov v nových pasoch a aby e, revidoval zákony, ktoré sa týkajú nadsti utrárstva. Tragická udalosť pred niekoľkými týždňami sa v južnom Mexiku odohrali nepríjemné udalosti, pretože boli zavraždení aktivisti. To sa stalo, keď sprevádzali humanitárny konvoj. Jeden z nich bol Fín, boli to spolu traja ľudia. A predseda parlamentu ohlásil, že tieto tragické zločiny sa udiali, odsúdil ich. Ja som osobne poslala listy európskym inštitúciám a aj delegácie, delegácii Európskej únie v Mexiku, aby oficiálni predstavitelia Európskej únie monitorovali, čo sa deje, pretože 7. júna má odísť ďalší humanitárny konvoj z Mexico City a cítim sa povinná, aby sme dozreli na to, aby sme niečo urobili, aby rodiny zavraždených aktivistov a netrpeli a aby ľudia, ktorí sú eh, pôvodnými obyvateľmi tohto územia a ktorí tam majú svoju autonómiu, do ktorej mieril humanitárny konvoj, aby aj oni boli chránení. Manžel Betty Carelio, ktorá bola zavraždená spolu s inými aktivistami po útoku polovojenských zložiek, na, ktorí zautočili na humanitárny konvoj. Chcela by som poprosiť v jeho mene o niekoľko minút ticha. Viete, že sa vysiela toto zasadnutie cez internet a musíme venovať náš čas aj tomu, že uctíme si pamiatku obeti. Omar Esparza dostane teraz slovo a veľmi stručne nám vysvetlí, čo môže urobiť Európska únia po takýchto tragických udalostiach a útokoch na humanitárne konvoje. Nech sa páči, máte slovo. Dovolte mi, aby som sa predovšetkým poďakoval za to, že nám vôbec dávate možnosť eh, obžaloby vzhľadom na túto tragickú udalosť 7. apríla keď humanitárny konvoj, ktorý prinášal potraviny do autonómnej obce eh, San Canto Juana de Quale, 700 ľudí bolo obklúčených paramilitaristickou skupinou, ktorú podporovala aj vláda boli teda obklúčení. Vláda sa snaží tieto oblasti kontrolovať a takýmto spôsobom obyvateľstvo zastrašiť. To znamená, žiadame ľudské práva, dodržiavanie ľudských práv. Sme však e, kvôli tomu prenasledovaní. 5 e, osôb e, zmizlo Predovšetkým, e, pokiaľ pranierujeme porušovanie e, ľudských práv e, proti mexickému ľudu. Obyvateľstvo Huaca zaznamenalo 70 vražd, avšak vláda za to nikoho nepotrestala. A to jednoducho napriek tomu, že žiadame E, dodržiavanie ľudských práv. Kvaka sú jednoducho, je obyvateľstvo jednoducho kvôli tomu trestané. Mexická vláda však uzavrela dohody o dodržiavaní e, ľudských práv aj domorodcov. V praxi sa však tieto práva nedodržiavajú. Sú to iba prázdne slová. pokiaľ obhajujeme toto obyvateľstvo, tak nás napadajú práve tak ako spomínaný eh, humanitárny konvoj. Žiadame, aby tí, ktorí sú zodpovední za tieto vraždy, eh, boli potrestaní. Mexické obyvateľstvo má tiež eh, príslušné informácie a vláda by mohla zakročiť proti e, týmto ľuďom. Spomínané obyvateľstvo nemá žiadne e, základné potraviny, chyba mu všetko. Je potrebné teda, aby sa toto e, zhromaždenie národov k tomu vyjadrilo je potrebné, aby došlo k odzbrojeniu, aby spomínaná paramilitantná skupina bola odzbrojená ide o to, aby sa zastavilo toto e, násilie v Mexiku. Spoločenstvo národov sa môže proti tomu ohlásiť. Je potrebné, aby e, práva, ľudské práva boli dodržiavané. Vláda musí niesť zodpovednosť za tieto zločiny Vláda slúbila ochranu e, týmto ľudí. My žiadame jednoducho právo na život. Je pri e, tejto spomínanej akcii prišiel e, o život aj manželský pár. Myslím si, že je to skutočne legitímna požiadavka voči mexickej vláde, vláde, aby sa dodržiavali ľudské práva. Len prostredníctvom vás môžeme túto požiadavku nastolí. Pokiaľ vy ako spoločenstvo národov takúto požiadavku nevyslovíte, nemôžu nemôže sa učiniť zadosť všetkým tým, ktorí eh, pri eh, tejto eh, akcii prišli o život. Ďakujem za čas, ktorý ste mi poskytli, aby som vám mohol predniesť eh, túto informáciu. Ďakujem pekne. Budeme požadovať eh, dôkladné vyšetrenie týchto prípadov. A Oaxaca vlastne prevláda stále beztrestnosť, ktorými paravojenské jednotky vlastne slúžia záujmom miestnych elitných skupín namiesto miesto eh, bežných občanov. Takže musíme vy, vy, požadovať e, dôkladné vyšetrenie. Takže ďakujem pekne a teraz budeme pokračovať našim vypočutím o nových informačných technológiách a ľudských právach. Budeme mať aj prezentáciu o, o rozbách nových technológií pre spoločenstvo. E, už minulý e, rok švedské predsedníctvo e, oznámilo, že by chcelo diskutovať o tejto otázke, o nových technológiách a ľudských právach a my v tomto výbore sme si to isté mysleli, takže začali sme diskutovať so švedským predsedníctvom, ako, sa to, by, ako by sa to dalo. A potom sa podvýbor rozhodol, že by e, zadal komisii vypracovať štúdiu a takisto niektorí z nás už sa spojili aj s podnikmi, ktoré mm, by možno mohli poskytnúť niektoré riešenia takýchto hrozieb a prípadne aj zlepšiť e, situáciu vlastne ľudských práv práve prostredníctvom nových technológií. Takže teraz by som dala slovo pánovi Andrew Budefatovi, ktorý zastupuje Takže by som dala slovo pánovi Budefatovi eh, z Global Partners and Associates. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za výboru za túto možnosť predstaviť eh, načer našich zistení nové technológie e, ponúkajú ohromnú možnosť e, zlepšiť e, situáciu v oblasti ľudských právach po celom svete, avšak sú aj určité veľké... A vrstvy sme analyzovali štyri rôzne vrstvy. Prvá vec je infraštruktúra, to znamená káble, vedenia a tak ďalej, jednoducho hardware materiál. Vieme, že to je veľmi dôležité takisto pre ľudské práva, pretože napríklad v Barme počas demonstrácií pred niekoľkými rokmi bola jednoducho odstavená celá infraštruktúra vládov, tak aby zabránili ľuďom v krajine, aby nemohli spolu komunikovať. Ďalej máme konektivitu, to je spôsob, ako jednotlivé zariadenia spolu komunikujú a potom takisto e, napríklad aj iránska vláda používa tieto technológie, aby sledovala, kde e, sa deje demonstrácia. Vlastne to tak bolo po voľbách, pri voľbách minulého roku. Tretia vrstva v oblasti komunikácií, o ktorej hovoríme, sa týka aplikácií. To sú vyhľadávacie um, vyhľadávacie vyhľadávače a mm, to, takisto sa možno dostať do týchto vyhľadávačov alebo na niektoré úrovne týchto vyhľadávačov, aby sa zabránilo tomu, aby niekto, keď nechceme, aby niekto to pozeral, tak sa to, sa to zabráni. A napokon je otázka mm, cenzúry akože, ako vaša výbor viete, že sa miera cenzúry v krajinách po svete zvyšuje Nuž, čiže diskusia, ktorú sme mali pred 20 rokmi, e, je taká, e, ktorej možno, že vtedy by mnohí aktivisti by sa takéto otázke vonkoncom nevenovali a e, ale technológia nebola vonkoncom dôležitá pre, aktivistov, bol práve len obsah ale v novom modernom svete všetky tieto vrstvy, aplikácia, konektivita, infraštruktúra a všetko je podstatné pre ďalší rozvoj ľudských práv. A keď hovoríme o, ľudský, e, hovoríme o tomto prostredí jednotlivých vrstiev, tak e, hovoríme tu e, národnej úrovni, potom je nadnárodná úroveň alebo medzi štátna úroveň ktorý umožňujú vlastne práve technológia a používajú to podnikatelia, ale samotní užívateľia, samotní neustále vlastne môžu prekonfigurovať nové to nastavenia, tie jednotlivé vrstvy a môžu vlastne na novo vytvárať nové možnosti. Čiže my máme dočinenie s niečím, čo podľa môjho názoru by som to nazvala ako taký ekosystém, čiže má určité to systém, ktorý vlastne má svoje pravidlá a podobne, ale zároveň sa to neustále rozvíja a jedno jednoducho musíme e, zabezpečiť e, určité regulovanie týchto, tohto vývoja. Takže je to zaujímavé pre hráčov oblasti ľudských práv, ale nemusíme hovoriť o jednotlivých politikách, ktoré platia v týchto jednotlivých vrstvách, ale je tu aj výzva je toho celého politického procesu. Akým spôsobom chcete ovplyvniť E, to prostredie, ktoré sa formuje množstvom rôznych síl, rôznych vplyvov, čiže vždy si musíme povedať nielen to, čo chceme dosiahnuť, ale akým spôsobom v tomto prostredí to budeme riešiť. E, to, čo uvádzame v našej, našej správe alebo zdôrazňujeme, e, sú to tie štyri hlavné oblasti, ktoré sa súvisia s ľudskými právami, čiže prvá vec, ktorá je spo vyjadrená kapitole 2, je, sa týka slobody vyjadrovania. Samozrejme, to nie je pochyb o tom, ako technik technológia výrazne zvýšila možnosť spolu komunikovať a vyjadrovať sa a myslím si, že nie je to len iná technológia, to je úplne iný typ komunikácie, kde sa posúvame od komunikácie od jedného k množstvu, k, od množstva k množstvu. Čiže každý môže každému posielať svoje informácie a jednoducho už to nie sú e, len e, vlády alebo novinári a profesionáli, ktorí tam môžu niečo písať, ale môžu písať ktokoľvek, obyvateľia ako, ako celok. A to už je teda naozaj taká veľká hodnota e, v oblasti slobody prejavu, aká tu doteraz nebola. Samozrejme, že preto sú v niektorých krajinách stále sa zvyšujúce tendencie zvyšovať cenzúru. A Takisto sú aj e, rôzni, e, rôzni e, zločinci, ktorí samozrejme chcú túto celú situáciu zneužívať, ako producenti porno a podobne. Čiže musíme nájsť spôsob, akým spôsobom obmedziť týmto osobám vlastne zneužívať tieto technológie na ohrozovanie ľudských práv. No a toto všetko sú výzvy, ale zároveň spolupracujeme aj s producentmi. Myslím si, že podnikatelia sú veľmi dôležitými e, e, spojencami pre vlast e, ľudských práv a musíme sledovať Máme rôzne modely, ako napríklad Global Network, ktoré funguje v Spojených štátoch, to je organizácia ľudských práv. Myslíme si, že to nie je dôležité, aby sme neustále prijímali určité legislatívy. Určite by to Európska únia prijala, ale ide o to, ako podporiť podniky tak, aby mysleli takým spôsobom, aby vyvíjali inovatívne technológie, ktoré by mali k dispozícii aktéry, ľudskoprávne aktéry, aby mohli bojovať za ľudské práva takýmto spôsobom spôsobom. Potom ďalšia otázka sa týka bezpečnosti a dohľadu, e, v ktorej vieme, aké sú v poslednej dobe e, obavy z hľadiska rastúcej hrozby terorizmu a je potrebné zabezpečiť väčší dozor či kontrolu populácie po celom svete a, a takisto si myslíme, že os, chráni, och, ochrana osobného vlastníctva alebo, osob, alebo ochrana súkromia ako si prehráva v tomto, e, v, v týchto poskytovaní, poskytovaní informácií na hospodárske účely. Nuž nepokry, ne, nepopírame, že aj podniky potrebujú osobné údaje, niekedy aj e, vlády potrebujú osobné údaje, aby e, vykonávali svoju prácu, ale to si vyžaduje väčšiu prácu, aby, e, alebo väčšie preskúmanie, aby niekto mohol obmedzovať niekomu alebo zneužívať jeho súkromné údaje alebo niekomu odopierať jeho súkromie, keď ľudia poskytujú svoje informácie dotácie e, firmám. Často je to len pre trhové účely. E, v kapitole 4 zdôrazňujeme dôležitosť e, ďalších komunikácií pre zlepšenie kultúrneho života, zrozšírenie vedeckých objavov a tak ďalej. Myslíme si, že komunikácia predstavuje obrovský potenciál pre vzdielanie informácií pre verejnosť. Takisto hovoríme o otázke E, práv duševného vlastníctva, pretože sa dostávajú um, tieto stále s tým, že vlastne niekto zvere, zverejní svoje, svoj objav, tak sa to dostane vlastne okamžite do rúk e, osobám, ktoré to môžu zne, zneužiť a tým sa porušuje veľké množstvo rôznych medzinárodných zmluv. Napokon v kapitolách 5 a 6 hovoríme o Um, dôležitosti vývoja a kvalite. Hovoríme aj to, že bez ohľadu na rast, obrovský rast e, využitia týchto technológií je obrovský rozdiel v jednotlivých svetových regiónoch z hľadiska e, využitia týchto technológií. To znamená, že je potrebné stále ešte zvýšiť podiel týchto technológií v rozvojovom svete. E, zároveň sa tým môžu post poskytnúť eh, menšinám, eh, rôznym znevýhodneným skupinám eh, prístup k svetu, keď by mali prístup k takýmto technológiám. Myslím si, že Európska únia určite prijíma praktické kroky v tejto oblasti. V kapitole 7 identifikujeme hlavnú alebo vedúcu úlohu Európskej únie, ktorá by mohla zohrať v oblasti digitálnych komunikácií a napokon z, e, pre, tento výbor možno sa viac zameriava na ľudskoprávne otázky, ale e, interné politiky EÚ majú medzinárodný e, dopad, a, pretože mnohí práve preberajú európske normy, ktoré EÚ e, si zavádza vo svojej internej praxi. Takže to, čo EÚ robí e, doma, je dôležité, pretože to má vplyv na celý svet. A Európska únia môže hrať veľmi silnú úlohu tým, že bude šíriť svoju politiku tak cez internet, cez Svetovú obchodnú organizáciu, cez e, e, rôzne organizácie pre duševné vlastníctvo a podobne e, v organizácii pre copyright a podobne. Napokon um, je potrebné, aby sme podporovali krajiny a inštitúcie, aby e, zavádzali ľudské práva do digitálneho sveta. E, napríklad po to potom, čo vlastne o tomto hovoril už Karl Bild e, zo Švedska, Myslím, že aj e, minulý týždeň takisto štátny zástupca štátneho departmentu v Spojených štátoch tiež povedal, že je potrebné e, sa dívať na európske inštitúcie, e, čo robia v oblasti ľudských práv a s využitím technológií. Takže to sú dôležité pokroky. Takisto je dôležité s podnikateľmi a s mimovládnymi organizáciami vyvinúť také podnikateľské biznis modely, ktoré budú obsahovať sebe prvok ľudských práv. Napokon máme niekoľko odporúčaní pre Európske spoločenstvo, predovšetkým prijať e, koherentnú diplomáciu pri e, ustanovovaní noriem a myslím si, že to by malo byť neustále uplatňované počas akýchkoľvek eh, uplatňovaní ľudských práv. Takisto si myslíme, že rešpektovanie ľudských práv online by malo byť eh, súčasťou všetkých obchodných rokovaní a táto politika by mala byť podporovaná aj na pôvode OSN, aj v ostatných inštitúciách vrátane medzivládnych organizácií. Hovoríme tu o takisto aj krajinách, eh, ako sú Brazília a Spojené štáty, ktoré aj Čína dosiahli veľký krok vpred. Takisto komisia pripravuje nezávislý výskum, aby e, preskúmala z e, oblasti ľudských práv a e, technológií, tak aby sa uistila v tom, že politiky, ktoré prijíma, sú tie správne. Myslíme, že jednotlivými aktérmi musí prebiehať neustále dialog medzi podnikmi, tými tvorcami, technikmi a e, samozrejme občanmi, ktorí využívajú tieto technológie. Ešte mám dve ďalšie odporúčania. E, takisto musí byť ďalšia spolupráca pri rozvoji e, modelov regulácie, kde budú zúčastnené aj podniky, aj občianská spoločnosť, aj vlády a posilňovanie partnerstiev na zlepšenie inovácie Vytvorili sme aj nový fond e, jedného milióna eur na podporu ľudských práv a e, vyzvali sme aj podniky, aj mimovládne organizácie a podobne, aby e, nám takisto poradili, čo ešte by sa dalo urobiť. A Takisto máme odporúčanie, možno by bolo dobre otvoriť e, také nejaké centrum, mm, pre komunikačné centrum pre napríklad e, určitú krízovú situáciu alebo humanitárnu krízu a podobne. Existujú teda veľké možnosti, veľké príležitosti, pravda sú aj nejaké hrozby, čiže sú určité osoby, ktoré využívajú e, alebo zneužívajú tento E, tieto technológie a internet veľmi sofistikovaným spôsobom, takže im budeme musieť čeliť e, v najbližšom období. Ďakujem pekne, pani predsednička. Predsednička, ďakujem pekne za zhrnutie vašej zaujímavej štúdie, ktorá je k dispozícii každému. A my sa ešte vrátime späť k vašim odporúčaniam. Verím tomu, že aj naši rečníci sa k ním vyjadria. Takže teraz by sme mohli pokračovať ďalej v našom programe a Dala by som teda slovo pánovi Franciskovi Soza Wagnerovi, kolegovi z e, Európskeho parlamentu, ktorý bude hovoriť o um, správe internetu. Takže pán Sosa Wagner, čo si teda myslíte vy o vzťahu internetu a, a ľudských práv? Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som najprv poukázal na to, že v výbore pre priemysel bola schválená správa. Prítomných by som e, rád informoval práve o tejto správe. Pred chvíľou bolo práve povedané, že výbor pre priemysel, výskum a technológiu e, zadal e, vypracovanie tejto správy Oznámenie komisie sa týka správy internetu a to najbližšie etapy. Dôležitou úlohou e, pri tomto oznámení, respektíve zdelení, bolo popísať úlohu, ktorú má severoamerická organizácia v zmysle kalifornského práva a síce pri e, spravovaní celosvetového internetu. Zadávanie e, domén alebo udeľovanie e, domén sa zabezpečuje súkromnou organizáciou, respektíve z právno-technického hľadiska by sme mohli povedať, e, uskutočňuje to e, subjekt, právny subjekt, ktorý e, nie sa neriadí federálnym právom, ale právom jedného štátu, a síce kalifornského štátu. To posiaľ tomu teda tak bolo. Je teda záležitosť, je teda e, úlohou komisie a všetkých e, príslušných e, e, inštitúcií urobiť všetko preto, aby sa to zmenilo. Predstavte si, že sme boli boli sme skutočne veľmi prekvapení touto skutočnosťou. Komisia dokonca ani len nenavrhla, aby sa niečo na tom zmenilo. Komisia jednoducho len podchytila to, čo sa prakticky, e, o čom sa diskutovalo na e, internete. To znamená, že nikdy sa nehovorilo o tom, nepodarilo sa jednoducho vypracovať, e, respektíve navrhnúť alternatívu k tejto organizácii. E, táto organizácia e, je vlastne súkromnou organizáciou, ale má veľmi úzke prepojenie na americkú vládu. Existuje tu zmluva s ministerstvom obchodu a toto ministerstvo preberá, tak povediať, e, akúsi úlohu e, dozoru alebo kontrolu, kontroly. Je to prakticky zastrešujúce ministerstvo. Zaoberali sme sa teda touto otázkou. E, vzali sme od komisie na vedomie, že táto situácia nie je až taká zlá pokiaľ to protirečí z právneho hľadiska E, napriek tomu však e, funguje. Pokiaľ sa osvedčila táto situácia, nemali by sme ju radikálne zmeniť. Ale e, bolo by dobré zlepšiť transparentnosť tejto organizácie. V tejto organizácii by mali byť zastúpené mnohé vlády z celého sveta, to znamená, že žiadame demokratizáciu tejto americkej organizácie väčšiu transparentnosť a to, aby nám skladala účty. To sú tie základné charakteristické črty, ktoré uviedla komisia a ktoré sme tiež popísali v našej správe pre e, výbor pre priemysel. To sú teda tie hlavné otázky, ktorými by sme sa zaoberali ale chcel by som ešte e, poukázať na jednu vec, na ktorú už poukázal E, môj predrečník, hovoril okrem iného aj o tom, že internet e, sa zaoberá prakticky e, všetkými problémami, ktoré sa vo svete vyskytnú a preto je, myslím si, dobré, že tie základné práva podchytené v tejto správne. Internet predstavuje teda určitú platformu pre e, tieto práva, to znamená aj e, slobodu prejavu. Sledovali sme tento problém aj z právnického hľadiska, avšak e, využili sme túto príležitosť aj na to, aby sme objasnili viacero vecí, pokiaľ ide o základné práva a to v oblasti internetu. Vychádzali sme z toho, že internet je e, tak povediac e, celosvetovým e, majetkom. Ide prakticky ozaj o pojem, verejno, preto by bolo potrebné, aby bol spravovaný z verejnoprávneho hľadiska základné práva, ľudské práva, tak ako sú zakotvené v zmluvách Európskej únie, e, by mali byť e, platné aj e, v tomto prípade. V článku 3 sa hovorí hodnoty, ktoré sú tu spomenuté, predstavujú základné práva a hodnoty aj pri spravovaní, respektíve správe internetu žiadame orgány Európskej únie a členské štáty, aby tieto hodnoty na medzinárodných fórach obhajovala, predovšetkým na takých krémiach, na ktorých sa zúčastňujú e, krajiny, kde, ktoré nezdielajú tieto e, všeobecné e, práva, základné práva Európskej únie to znamená, e, je to požiadavka obhajovať e, hodnoty, tieto hodnoty e, v medzinárodných grémiach, ktoré s internetom majú dočinenia. Taktiež zdôrazňujeme predovšetkým to, že niektoré hodnoty jednoducho nezdieľajú naše hodnoty, teda európske hodnoty a európske základné práva. V dôsledku toho sa Európska Únia musí zasadzovať za obhajobu týchto hodnôt, ktoré sú zakotvené v našich e, zmluvách, v zmluvách Európskej únie. Po druhé, máme rozmanité zásady, princípy, ktoré e, by mali byť e, premietnuté aj do tejto oblasti e, internetu, transparentnosť, demokracia, e, ochrana základných práv v súlade s normami Európskej únie a v súlade so zmluvami Európskej únie. Zasadzujeme sa za to, aby internet e, bol otvorený, sme proti akýmkoľvek obmedzeniam filtrom, blokádam a tak ďalej. Pokiaľ sa nejaké obmedzenia e, stanovia, pokiaľ ide o prístup na internet, e, v prípade trestnoprávnych vyšetrení a podobne, alebo v prípade e, detskej pornografie, tak tieto obmedzenia musia byť opäť v súlade s chartou E, základných ľudských práv, ako aj e, Európskeho súdneho dvora. To je stanovisko, ktoré obhajujeme v našej správe. Hovoríme, že príležitosť, ktorú nám dala komisia na to, aby sme sa mohli vyjadriť týmto e, témam. Túto príležitosť sme využili na to, aby sme e, zapracovali e, do tohoto materiálu všetky ostatné témy, ktoré sa nám zdajú byť e, relevantné. Európska komisia a Európska únia boli požiadané, aby koordinovali prácu medzinárodných inštitúcií politika Európskej únie musí byť jednotná, musí byť dôsledná. Európa musí hovoriť jedným hlasom a to na všetkých internetových fórach. Tento jednotný hlas e, neznamená len toľko, že sa nesmú vyskytnúť e, odchýlky medzi 27 štátmi Európskej únie, ale ani medzi orgánmi Európskej únie, teda komisiou, radou a parlamentom. Apelujeme teda na to, aby všetky protirečenia, pokiaľ by sa nejaké vyskytnúť mali, boli odstránené, aby tento jednotný európsky hlas sa skutočne mohol uplatniť, e, hlavne pokiaľ ide o obhajobu e, spomínaných e, hodnôt. Vieme veľmi dobre, že určité vlády totižto tieto hodnoty spochybňujú. Ďakujeme pánovi Sosa Wagner. Vaša prítomnosť v tomto výbore je veľmi dobrým príkladom, ako je možné zapojiť do spoločnej práce niečo, čo sa deje v niekoľkých výboroch. Ďakujeme vám za príspevok a informácie. Rada by som teraz pozvala pani Lucy Morion, ktorá v mene Reporterov bez hraníc nám prednesie štúdiu, ktorá sa volá Web 2.0 versus Kontrola 2.0 nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za možnosť prezentovať vám túto štúdiu. Ako viete, Reportéri bez hraníc je medzinárodná organizácia, ktorá hájí právo na informovanosť nielen novinárov, ale obranu aj voľného prejavu na internete. V mnohých krajinách kde sú mainstreamované médiá kontrolované režimom, blogery, kyberdisidenti a netizeni, čo sú občania netu, zabraňuje vláda týmto ľuďom šíriť nezávislé informácie v Barme, v Iráne a v ďalších krajinách. Internet sa stal e, novým priestorom pre obhajcov ľudských práv a občianskú spoločnosť v krajinách ako Kuba, Bielorusko, Vietnam, Saudská Arábia a ďalšími. Nedávno sme publikovali správu, ktorej názov tu už odznel a ukázali sme na nej, aké sú, akí sú najhorší porušovateľe ľudských práv na internete. V tejto správe sa hovorí, že mnoho krajín, ktoré uplatňujú istú formu cenzúry internetu, sa dramaticky zvýšil e, za ostatných pár rokov a teraz už ich je asi 60. Čo je zaujímavý vývoj, pretože Cenzúra sa stáva prioritou pre mnohé vlády. Vlády chcú kontrolovať, čo čítania čo čítajú občania na nete a odpájajú ich od celosvetovej siete, ak sa im niečo nezdá. Vieme, že propaganda v mene chránenia stability je často používanou zástierkou autoritatívneho režimu. Máme netizenov, teda občanov netu, ktorí sa dostali do väzenia len za to, že vyjadrili slobodne svoje názory na internete. Dnes sme pozorovali zvýšenú kontrolu vlády, vlád a snahu o správu internetu. A na druhej strane sa občania netu e, mobilizovali a rozhodli sa brániť. Kyberpriestor e, je odolný voči represii a veľmi efektívne je možné zorganizovať sa. Na druhej strane existujú filtre, existuje systém dozoru a čoraz sofistikovanejšie e, nástroje na kódovanie a ťažko odhaliteľné náhradné identity na nete a mnohé ďalšie nástroje sú k dispozícii používateľom internetu. Niektoré Firmy s informačnými technológiami však sa prikláňajú na druhú stranu a pomáhajú vládam pri kontrole nad tým, čo sa deje na internete. Tieto firmy sú vo veľmi zvláštnej situácii. Pred niekoľkými mesiacmi bolo ešte bežne zdieľanou predstavou, že v Číne bude obrovský trh, a že, ktorý sa nedá ignorovať. A napriek tomu, že aktivisti volali po úcte k ľudským právam v krajinách ako Čína a ďalších, málo sa dalo urobiť v Číne, aby sa odolalo tlaku cenzorov. Google, Yahoo a ďalší podľahli tomuto cenzorskému tlaku. Yahoo dokonca poskytlo čínskej vláde informácie, ktorá umožnila, ktoré umožnili na 10 rokov posla čínskeho novinára do väzenia. Google sa snaží trochu viac, ale zmenil, zmenila sa naša, naše vnímanie internetu. Čínska vláda si e, dokonca vyvinula vlastné vyhľadávače a teraz existuje google.com. Je to zvláštny vyhľadávač, ktorý, ktorý umožňuje vyhľadávať aj čínske znaky. Týmto, že to Google dovolil, tak spustil veľkú rozpravu, debatu v Číne o cenzorstve. Nie, že by občania Číny nevedeli nič o cenzorovaní, ale sa rozbehla debata o rozsahu toho, čo sa všetko cenzuruje. Takisto sa ľudia začali zaujímať o to, ako prekonať tieto filtre, ako prekonať veľký čínsky múr, ktorý teraz funguje v, vo virtuálnom priestore Existuje webhostingová služba, ktorú prevádzkuje Google. V tejto e, službe sa rozhodli, že už nebudú poskytovať domény s čínskymi názvami, pretože čínska vláda za to vyžadovala isté veľké obmedzenia. Čo sa týka represií v Číne, tak pod, zaš- pod plaštíkom boja proti pornografiou sa čínska vláda snaží obmedziť slobodu prejavu, dokonca posiela aktivistov pre ľudské práva za väzeň- do väzenia a za veci, ktoré nemajú nič dočinenia s pornografiou. Keď chcete registrovať e, novú web stránku v Číne, musíte ísť osobne na úrad a prihlásiť sa tam a to vytvára isté, e, istú cenzúru už vopred. Človek sa rozhodne vopred, že radšej nebude si otvárať webovú stránku. Používateľe internetu, ktorí sú na nete, vedia, že za sebou nechávajú isté stopy a že je možné ich odhaliť a preto radšej sa rozhodujú nepoužívať internet. Ako vidíme, všetky tieto tlaky v Číne dopadajú aj na bežných občanov, aj na firmy, ktoré sa pokúšajú pracovať v Číne. Videli sme, že v prípadoch firmy ako Google je možné prijať rozhodnutie, ktoré je blízke rozhodnutie sietiam mimovládkam. Google jednoducho neponúka svoj produkt na takomto trhu, ktorý podlieha takýmto represiám. Pretože produkt Google je voľný, slobodný internet prístupný pre každého a keď cenzory tlačia na Google, Google odmietol. Možno si ľudia budú pamätať, kto sa takto zachoval. Yahoo, Microsoft a ďalšie firmy však nezmenili svoju politiku voči Číne. Dokonca Microsoft znižuje vážnosť cenzúry v Číne. To je škoda, pretože by sme mohli vytvoriť spoločný front v boji proti cenzúre v Číne. Internetové firmy a telekomunikačné firmy, ktoré majú 400 miliónov používateľov na celom svete, pretože sa internet v súčasnosti používa prostredníctvom e, telefónov, mobilných telefónov Podobne je to na Kube, napríklad v Číne, Vietname, Indonézii, Egypte. A reportéri bez hraníc skúmajú aj to, ako sa používa internet prostredníctvom týchto telekomunikačných sietí a pristupuje k... Napríklad Alcatel predal isté technológie do Barmy, ktorá si buduje svoje vlastné Silicon Valley Takže reportéri bez hraníc sledujú aj takéto záležitosti. Máme tu zástupcov firmy Nokia Siemens, ktorí čelili obvineniam, že sieť, e, ktorú podporujú v Iráne, nie je celkom v poriadku. Niektorí, niektoré zariadenia boli predané iránskym firmám a s organizáciám, ktoré spolupracujú s vládou a v zapätí boli tieto organizácie obvinené, že sú, že sa z ich sieti šíria informácie navonok, ktoré nie sú žiaduce, takže je to zaujímavý vývoj. Ľudské práva a informačné technológie sú v dnešnej dobe veľmi úzko prepojené. Tieto firmy sú v samotnom srdci vir, vir, virtuálneho priestoru. Je na nás, či sa rozhodneme spolupracovať s krajinami, ktoré mienia porušovať ľudské práva, alebo či budeme brániť budúcnosť takého internetu, akého aký ho poznáme. Je to zásadný čas pre firmy, ktoré by teraz mohli ukázať, ako sú oddané myšlienkam ľudským, ľudských práv. Skrátim svoj prejav a skončím odporúčaniami, podobne ako predračník. Podľa mňa je dôležité, aby aj Európska únia zastala svoj part. Európske spoločenstvo by malo, malo pozbudiť európske informačné firmy, firmy s informačnými technológiami, aby dobrovoľne sa rozhodlo stiahnuť z krajín, ktoré používajú represie voči svojim občanom prostredníctvom internetových a informačno-komunikačných technológií. Neznamená to, že takéto opatrenie by bolo efektívne. Radi by sme videli legislatívu a právne úpravy, ktoré by pomohli ostatným a najmä firmám rešpektovať ľudské práva, pretože firmy sa nemôžu postaviť samé proti týmto režimom a cenzúre treba im pomôcť. Americký kongres zaviedol, prijal zákon o celosvetovej slobode, ktoré, ktorý by mal pomáhať firmám, ktoré chcú spolupracovať s krajinami, ktoré robia reštrikcie voči internetu. A myslím si, že podobná legislatíva by mala vznikať aj na širšej báze a tu. sme ten v roku 2008 počas predchádzajúceho volebného obdobia Európskeho parlamentu tiež vyvinul iniciatívu v tomto smere. Dúfame, že počas tohto volebného obdobia sa bude v tejto iniciatíve pokračovať a viac poslancov Európskeho parlamentu budú podporovať takéto zásadné e, právne úpravy. Budeme podporovať aj to, aby sa stále monitorovalo, ako sa porušujú ľudské práva v súvislosti s informačnými technológiami a cenzúrou v niektorých krajinách. Budeme podporovať transparentnosť a nadalej monitorovať situáciu v rôznych krajinách. Internetové firmy často e, sú žiadané vládami krajín, ktorých pracujú, aby e, boli podriadené lokálnym zákonom, ktoré často nesplňajú normy alebo štandardy, ktoré poznáme z demokratického sveta a firmy by takto mali v takejto situácii by mali sa brániť takýmto tlakom. Nemali by poskytovať napríklad údaje o osobných dátach, ktoré plynú cez, cez ich siete. Takisto by mali dať pozor, aby technológie, ktoré sú umiestnené v takejto represívnej krajine, nemohla zneužiť vláda na to, aby ďalej potlačala práva občanov a použila tieto technológie ako zbraň proti vlastným občanom. Európske spoločenstvo by malo mať takú politiku, kedy by diplomati vyvíjali diplomatický tlak na takéto krajiny, ktoré by mali skončiť s cenzúrou, mali by podporovať disidentov, ktorí pracujú vo virtuálnom priestore, v kyberpriestore a takisto obchodné dohody, ktorej súčasťou je Európska únia, by mali mať doložku alebo klauzulu o tom, že v krajine, s ktorou Európska únia obchoduje, sa dodržujú ľudské práva podobné právne a ekonomické opatrenia, ktoré súvisia s informačnými technológiami, budú vždy podporované našou organizáciou a napokon by sme chceli, aby EÚ podporila disidentov v tom, aby existovali možnosti, napríklad ťažko odhaliteľná náhradná identita na nete, ktorú by mohli využiť na svoju vlastnú ochranu. Teda podpora ľudí, ktorí pracujú online a ktorí vyjadrujú svoje názory každý deň na nete. Ďakujem pani, veľmi pekne, pani predsednička, že som mohla sa vyjadriť vo vašom výbore, že ste boli takí iniciatívni. Ďakujem. Ďakujem, pani Mohio. Celkom iste si, sme si poznamenali vaše odporúčania tu v Európskom parlamente a teraz prejdeme k tomu, aby sme si vypočuli, ako vyzerajú predmetné záležitosti zo strany firiem. Máme tu predstaviteľov Nokia Siemens Network a reprezentantov Google a takisto Dynasty TV. Prejdeme k zástupcovi firmy Nokia Siemens. Mali sme už veľmi dobrú debatu o tom, čo by sme mohli robiť spolu, aby sme sa postavili výzve, aby sme e, podporili uznesenie e, Európskeho parlamentu týkajúce sa opozičných aktivistov v Iráne, občianskej spoločnosti v Iráne a dôsledkov, ktorými trpia títo aktivisti v iránskom režime, len preto, že používajú mobilné telefóny, posielajú SMS-ky a podobne. Poprosím pána Barryho Frencha zo siete Nokia Siemens, aby sa ujal slova. A dúfam, že budeme mať potom dosť času na diskusiu, tak vás poprosím obmedziť svoj príspevok na 10 minút, aby sme umožnili ostatným si vymieňať názory. A prosím vás, nehovorte príliš rýchlo, pretože potom to e, ne, ne, nefunguje cez preklad. Radšej preto, preto hovorte o 2-3 minúty dlhšie, ako by ste mali hovoriť príliš rýchlo 10 minút. Mary French je, pracuje v Rade výkonných riaditeľov a takisto v marketingu firmy Nokia Siemens bude hovoriť o tom, ako pracujú technológie Nokia Siemens v Iráne. Nech sa páči, pán French, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem, že mám šancu sa k vám dnes prihovoriť. Dúfam, že budem hovoriť teda 8 minút pomaly a to pokrie 10 minút kopním a prosím ťa, obracia sa rečník na susedu, ak by som hovoril prirýchlo. Veľmi sa mi páčilo, čo povedala predrečníčka, pretože keď sa povie, že firmy sú v prekernej situácii, je to veľmi presné vyjadrenie. Naozaj my, firmy, sme v prekernej situácii, v ťažkej situácii a potrebujeme pomoc aj tých ľudí, ktorí sa zhromaždili v tejto miestnosti, aby sme sa dostali bez újmy cez tieto burlivé časy. Pamätám sa, že jedno z vašich odporúčaní bolo spolupracovať s firmami, a my sme tu, už by sme mohli začať s touto spoluprácou. Prišli sme za vami. Poprosili ma, aby som sa vám dnes prihovoril a ho povedal niečo o technológiách firiem Nokia Siemens v Iráne, o telekomunikačných technológiách v takejto krajine, ktorá potlača ľudské práva. Budem sa venovať tejto téme, ale zároveň eh, by som rád rozšíril svoje poznámky na isté lekcie, ktoré sme získali z našich skúseností a ktoré chceme zužitkovať. Najprv budem hovoriť o skúsenostiach v Iráne. V roku 2009 sme sa dozvedeli o technológii, ktorá dozerá na siete Nokia Siemens v Iráne a my sme vybudovali mobilné siete pre poskytovateľov mobilných sietí v Iráne a dodali sme im technológiu. Jedna tretina kapacity týchto prevádzkovateľov používa naše technológie. A na vec je, že sme použili aj technológie, ktoré umožňujú prerušiť prevádzku na týchto sieťach. Poviem vám k tomu niečo presnejšie. Lawful Intersection alebo LA je skratka, ktorá sa používa pri tom, keď súdne je vydaný zákaz od, príkaz odpojenia od internetu a toto zariadenie technicky umožňuje odpojiť niekoho od internetu. Aj uznesenie Európskeho parlamentu pre Irán sa týka tejto záležitosti. ETSI je Európsky úrad pre telekomunikácie, ktorý vydáva štandardy. Všetci operátori musia mať súčasť technológie, ktorá umožňuje prerušenie ich prevádzky. V každej telekomunikačnej sieti vo svete je takéto zariadenie. Aj dnes v tejto miestnosti používame takú technológiu, ktorej súčasťou je možnosť prerušiť prevádzku. Je to preto, aby vlády mohli prerušiť obsah týkajúci sa detskej pornografie, terorizmu a podobne. Je to pasívny, e, pasívna časť zariadenia. Ešte potrebujete presné inštrukcie k tomu, čo zablokovať a ako sa vyhodnocujú informácie, ktoré potenciálne budú zablokované. Toto prerušenie e, činnosti sa môže aktivizovať iba keď e, príde k súdnemu konaniu, keď príde k náležitým procedurálnym postupom a právnym formám a z praktického hľadiska ak sa preruší prevádzka na siete a je to všetko v rámci práva, to, aby sa toto udialo, musia byť splnené isté požiadavky. Aj pasívne a aktívne komponenty eh, technológie LA, LI eh, schválila Únia telekomunikačných operátorov aj pre Irán. Aj v Iráne je možné prerušiť eh, prevádzku a aj v Iráne je možné, aby vláda sa vložila do týchto vecí, lenže tam je to kontroverzná záležitosť. Naša firma bola obvinená iba z toho, že sme dodržali štandard, ktorý platí všade inde vo svete. Obvinili nás, že prispievame k porušeniam ľudských práv. My ako firma pracujeme s telekomunikačnými operátormi, my poskytujeme produkty a služby pre mobilné, siete pre mobilné telefóny a prerušenie prevádzky je právna požiadavka, je to požiadavka zákazníka, aby to bolo súčasťou dodávky. Splňame všetky normy, všetko je transparentné, čo robíme v praxi. LI je striktnou sekvenciou. Prvá je identifikácia subjektu. Zasa treba podniknúť príslušné právne kroky, aby toto bolo možné. A potom je možné prerušiť komunikáciu len s týmto identifikovaným jednotlivcom a s nikým iným. To znamená, že sa tu adresne preruší prevádzka s niekým konkrétnym. Monitorovacie centra sú však problematickejšou súčasťou technológie. Tam možno vzniká obava pre to, že sa porušujú ľudské práva a my e, nespolupracujeme so súdnou mocou v jednotlivých krajinách, ktorým iba súdna moc môže totižto umožniť takýmto monitorovacím centram monitorovať prevádzku na sieti a prípadne odporučiť a prerušenie časti prevádzky. V roku 2007 sme sa rozhodli, že monitorovacie centra podporovať nebudeme, že naše technológie podpor- do takýchto centier nebudeme a v marci 2010 ešte predtým, než sa konali kontroverzné voľby v júni v Iráne, sme sa stiahli z trhu. Už v roku 2008 sme rozbehli takýto proces. Nemienime znova otvoriť biznis s monitorovacími centrami, ale to, čo som spomínal predtým, tá súčasť technológie na prerušenie prevádzky bude naďalej dodávaná. V roku 2009 sme nemali dodať do monitorovacích centier našu technológiu, mali sme lepšie rozumieť situácii v Iráne a mali sme byť proaktívnejší. Telekomunikácie boli zneužité ako nástroj na potlačenie slobody prejavu a dis- disidentov. Je nám ľúto, že naša technológia bola zneužitá v tomto smene, smere, pretože naša technológia prináša veľa pozitívnych vecí všetkých ľudí, aj ľuďom, ktorí žijú v Iráne. Nemôžeme opäť zopakovať dejiny, ale môžeme zabezpečiť, že v budúcnosti sa z chýb poučíme a budeme sa správať lepšie, prispôsobili sme naše politiky aj procedurálne postupy a kľúčoví aktéri boli informovaní o tom, čo sme urobili, vrátanie ľudí v tejto miestnosti. Revidovali sme naše procedurálne postupy a do konca júla ukončíme celú túto kontrolnú aktivitu. Rád by som bol, aby sme si hĺbkovo preskúmali všetko to, čo robíme a aby som vám mohol poskytnúť ďalšie podrobnosti, musíme počkať až na koniec júla. Veríme v princípy, zásady a hodnoty vyhlásenia Eh, univerzálne deklarácie pre ľudské práva. Veríme v slobodu tlače, v slobodu prejavu, proja, prejavu. Aj ja osobne, aj ako firma veríme v tieto hodnoty. Každý by mal mať právo na prístup k informáciám, výmenu myšlienok, hospodárskemu rozvoju a vyjadrenia svojich eh, myšlienok. My ponúkame pomoc pri šírení takýchto myšlienok, podporujeme, aby sa šírili eh, a vymieniali sa skúsenosti a nechceme zabraňovať ich toku. Samozrejme, že porušovanie ľudských práv je zlé a tí, ktorí ho porušujú, by sa mali zodpovedať za svoje činy. Verím, že keď e, vidíme tempo, akým sa rozvíjajú komunikačné technológie, musíme zároveň konať politicky a priemyselne, aby sme sledovali vývoj v technickej oblasti, pretože toto čo sme zažili, nie je čisto technická otázka, ale má svoj politický a hospodársky rozmer. Je jasné, že nie je jednoduché vyriešiť problémy, o ktorých sa dnes bavíme. A teraz e, sa musím iba dotknúť ďalšej témy, pretože už mi plinie čas. Systémy, ktoré poskytujeme do Iránu, boli vymyslené tak, aby užívateľská adresa, ktorá bude pridelená užívateľovi, splňala právne požiadavky. My sme splnili túto podmienku a napriek tomu nás kritizujú. Aj v uznesení Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 nás kritizovali a znova sa vraciam k vyjadreniu predretničky. Sme v prekernej situácii ako firma. Myslím si, že by som mal spomenúť niekoľko informácií je tu konflikt medzi vhodným a nevhodným filtrovaním obsahu. Existuje filtrovanie obsahu takmer všade na svete, kde sa filtruje spam, vírusy, nevyžiadané informácie a blokuje sa tok takýchto obsahov. Keď by sme nemali vôbec blokovanie, možnosť toto zablokovať, tak by sme ohrozili e, seba iným spôsobom. Ďalší konflikt je konflikt súvisiaci s ľudskými právami, sloboda zhromažďovania a vyjadrovania. Samozrejme, že miestne zákony môžu byť v protiklade s týmito všeobecne prijatými zásadami ľudských práv a my ako firma nemôžeme preklenúť takýto rozpor sami. Rovnováha je to kľúčové slovo a rovnováha možno priniesie najlepšie výsledky z hľadiska ľudských práv. Každú situáciu treba posúdiť osobite, osobitne. Treba posúdiť, ktorú technológiu je možné predať do ktorých krajín a ktorým zákazníkom, aby nebola zneužitá. A takto by sme mali znižovať riziko zneužitia. Politiky, ktoré majú byť nastavené, by sa mali vyhýbať čierno-bielým vyhláseniam a Mali by sme skôr vychádzať zo, zo vzájomného rozhovoru a diskusií pri vyhláseniach. V každej konkrétnej krajine sa situácia môže kedykoľvek dramaticky zmeniť a počas životnosti e, technologických sietí, ktoré sme dodali a nainštalovali, sa môže vláda rozhodnúť, že niečo zneužije v pondelok a potom už prestane niečo zneužívať ďalší deň týždňa. Pretože už nemám k dispozícii viac času, tu zakončím svoj prejav a ďakujem za možnosť, že som sa mohol k vám prihovoriť. Ďakujem vám. Myslím si, že je veľmi dobre vypočuť si, že ste sa poučili zo svojich skúseností a že ste zrevidovali svoje postoje voči eh, všetkým aktérom vrátane nás, ktorí sme v tejto miestnosti. Určite sa ešte vrátime k vaš, vášmu otvorenému prejavu. Pozrime sa teraz, ako vyzerajú záležitosti z pohľadu Google. Pán Simon Hepton, ktorý má na starosti európsku politiku Google, by sa mohol ujať slova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, je pre mňa potešením že som tu s vami. Mal som hovoriť o Číne, ale pokúsim sa teraz ignorovať telefónny hovor, ktorý mi práve prišiel. A radšej budem hovoriť o politických záležitostiach. Možno o Číne nebudem hovoriť až tak dlho, ako som myslel. Poviem vám niečo, čo sa udialo začiatkom tohto roka. Už krátko pred Vianocami minulého roka sme zažili sofistikovaný útok na našu službu G- Gmail. 20 ďalších firiem tiež pocitilo tieto hackerské útoky a zistili sme, že g- používateľia firmy Gmail boli jednotlivo napadnutí a bol tu pokus získať individuálne heslá k účtom, e-mailovým účtom. Zistili sme, že veľmi často to boli jednotlivci, ktorí mali čosi dočinenia s ľudskými právami v Číne, ktorí boli napadnutí takýmito hackers, hackerskými útokmi. Je to rastúci trend od olympijských hier v Číne, kedy sa zvýšila cenzúra a tlak na našich zamestnancov. Veľmi často sme boli obviňovaní ako firma Google, že podporujeme pornografiu a Čínou sme boli obvinení a potom sa toto použilo ako zástierka, aby zablokovali ďalšie naše produkty. Google už nebol viac spokojný, keď, keď bol v takejto situácii a stal sa vlastne súčasťou čínskej cenzúry. A Čína aplikovala e, technológiu Google na to, aby robila represie voči svojim občanov. A presne ako povedala zastupkynia reportérov bez hraníc, Google sa rozhodol, že zruší svoju službu ktorú poskytoval v Číne a vymkne sa spod cenzúry a teraz poskytujeme iba necenzurované služby. Čo sa potom stalo? Naši užívateľia si všimli, že niektoré dni majú prístup a niektoré dni prístup k necenzurovaným službám nemajú. Niekedy používateľia zistili, že keď vyhľadávajú špeciálne témy, tak je prístup k internetu prerušený. Niekedy je to niečo banálne a vtedy výsledky prídu a keď zadáte nejaké citlivejšie slovo, tak vyhľadávač vám výsledky nedodá. Čínska cenzúrna softverová stena je veľmi zložitá. Takže je to takto už niekoľko týždňov či mesiacov. Um, takže to, čo robíme, je mm, typická vec, ktorá je vlastne pre túto vec. Idete na e, stránku google.com.com .plc, .html a presne uvidíte, aké služby sú dnes a ktoré dispozícii nie sú v Číne. Čo sa týka nášho biznisu, tak e, v tomto e, rozhodnutí tým serverom Baidu, Baidu, to je najväčší server, ktorý majú, e, vlastne oni, my sme stratili kvôli tomu obmedzeniu 5-percentný podiel E, na trhu a niektorí naši konkurenti e, sa im podarilo nejakým spôsobom to obchádzať a v podstate to aj podkopáva dlhodobé perspektívy pôsobenia v Číne pre nás. Čiže čo robíme v odpovedi na toto všetko? Predovšetkým v oblasti e, súkromia a bezpečnosti. Pred niekoľkými týždňami sme zaviedli schopnosť vyhľadávať HTTPS, to je, to je zakryptovaný, um, to je s extra ochranou, keď napríklad robíte, pracujete na internete, tak sa to vždy robí v, tým, v tom zašifrovanom ehm, režime a je tým pádom prakticky nemožné, aby niekto vlastne odsledoval, čo tam robíte, alebo od, um, aj zablokoval. Takže to vlastne je táto otázka, to je taký oblak alebo taká, taká ochrana v tejto oblasti. Takže E, takisto je celá oblasť e, tých notifikácií dôležitá. Takže my sme aj na našom bloku uviedli, že my sme boli takisto predmetom veľmi sofistikovaných útokov a väčšina z firiem, ktoré e, o takýchto, na nich bolo zautočené, takéto informácie ani nezverejnila. Takisto sa musíme dobre pozrieť nielen po celom svete, ale aj doma, pretože kritizujeme Číňanov, ale musíme sa pozrieť aj na to, čo sa deje doma aj všade inde, pretože ďalšia oblasť transparentnosti, ktorú sme posledný týždeň zaviedli, sa týka požiadaviek, ktoré sme dostali od vlád po celom svete. E, zase, keď idete na google.com, e, lomené e, government request spolu, tak uvidíte, aké množstvo požiadavek sme dostali od vlád po celom svete v rôznych otázkach, že chceli to či ono zneprístupniť takýto alebo iný obsah. Takže je celá už vlastne celý, celý, celá oblasť alebo oblasť alebo, kedy vlastne, alebo je to už samostatný sektor týchto vládnych požiadaviek, ktoré žiadajú o niečo e, technikov a zrejme sa to nejakým spôsobom tak skoro nepre, neskočí, e, neskončí, naopak to vytvára dva e, od, protichodné alebo dva, dva rôzne smery. Jedna vec je to, s, e, posúvame sa smerom vedomostnej ekonomike a tu v Európe budeme neustále vlastne prichádzať do styku s e, krajinami, kde vlastne sa potláča e, šírenie znalosti či vedomosti. Čiže to je je to na, na strane infraštruktúry aj na strane e, tej tej intelektuálnej. Takže stále sa nám to vlastne táto otázka vracia. A možno, že som už mohol uvieť aj predtým, sme zahájili globálnu inici- sieťovú iniciatívu. Takže e, nie je to jediná organizácia, ale je to Google, Microsoft, Yahoo, e, ktoré vytvorili e, určitý morálny kódex, ktorý by sa mal dodržiavať a to je niečo, kde by sme privítali vo veľkej miery e, väčšiu európsku účasť napríklad, pretože je jasné, že treba ten kódex preskúmať e, tak, aby odrážal aj e, jednotlivé aspekty v spoločnosti, nielen, nielen takých troch, ktoré robia napríklad vyhľadávanie na internete, ale aj iné firmy sú tam, takže e, je tam mnoho na firmy na tomto internete a je, takisto je tu aj jednoznačná úloha Eh, Európskej únie aj pre Američanov spolupracovať v tejto otázke, pretože eh, už máme takú podporu od ľudí, ako je Karl Bildt, ale takisto bolo aj ehm, vyjadrenie, ktoré, ku ktorom sa dokon, vyjadrila už aj pani Clinton a to je vec ehm, ktorá určite len tak skoro sa neskončí a boli by sme radi, keby Európsky parlament alebo Európske inštitúcie viac boli do tejto otázky zapojené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Hampton, za tieto zaujímavé uh, informácie. My sa teda môžeme vrátiť späť k našej diskusii. A teraz by som chcela pána, pozvať pána e, Šiu Žua. Dúfam, že som nepokazila uh, výslovnosť vášho mena, ktorý je ktorý je takisto výkonným riaditeľom Ehm, novej televízie Time Dynasty a okrem toho je zástupcom riaditeľa Global Internet Freedom, takže nech sa páči, pán Žu, máte slovo. Ďakujem pani predsednička Zvážený výbor, za to, že, ďakujem za to, že ste ma pouzvali na tento, toto dôležité vypočutie k informačným technológiám a ľudským právam. Budem hovoriť o internetových technológiách um, a ich, úlo, a ich úlohe v To znamená, či na, je možno, že veľkým príkladom eh, sú príkladov, ktorých eh, kontroly eh, internetu, či na Takže čínsky model internetovej cenzúry sa e, e, opakuje aj e, inde, ako napríklad Barma, Kuba, Irán a v niektorých krajinách Centrálnej Ázie alebo bývalých sovietských republikách takisto uplatňujú tieto spôsoby kontroly informácií a bránia občanom komunikovať s so ostatným svetom informačná cenzúra sa stala um, um, vecou, ktorá oddeluje naše svety v 21. storočí. Uh, Čína využíva informácie na manipulácie a indoktrináciu a všetky médiá sú v rukách štátu a šíria nenávisť u čínskej populácie. v um, uh, Xenofobia sa takisto vlastne rozšírila práve po tom, aké informácie sa šírili po internete pred, pred olympijskými hrami. Informácie a cenzúra môžu takisto stať ľudí životy, E, sú e, katastrofy, epidémie a, ja neviem, takisto e, škandál s, s pridávaním z jedu do mlieka a podobne. Všetko toto bolo zverejnené práve prostredníctvom no, tých internetu a dozvedel sa o tom celý svet zdroje nádeje pre mnohé spoločnosti prostredníctvom internetu sú jasne prítomné a E, sú e, možnosť e, pripojiť sa na internet sú práve prostredníctvom rôznych možností, rôznych anticenzúrnych možností internetu, ktoré zabezpečujú prístup na internet. GIF napríklad je takáto skupina inžinierov, vrátane mňa, ktorí sa, sú, sa dali dokopy práve preto, aby um, prekazovali, alebo kazili takéto pra, cenzúrne praxe a mnohí z nás sú práve bývalými študentami, ktorí eh, nechcú, aby sa prepisovala teda eh, história inak. A takisto eh, v Číne bola, bola takisto e, kampaň alebo propagačná kampaň a ja napríklad takisto aj potom my sme boli prenasledovaní, moja rodina takisto bola prenasledovaná, môj dobrý priateľ zomrel v šangajskej väznici. E, prostredníctvom všetkých možných e, udalostí vieme, aká, až kam môže zájsť teda štátna cenzúra No a aká môže byť e, inštitucionalizovaná ignorancia. Takže e, internet by mohol najlepšie využiť práve na to, aby šíril občianské eh, slobody a podobne. Mnohí z nás však eh, máme za sebou množstvo eh, nevyspatých nocí, kedy sme vlastne bojovali alebo s, s, udržiavali sme tieto anticenzúrne programy, aby občania mohli slobodne komunikovať s celým svetom. Prostriedky v GIF sme mali, alebo na začiatku existencie GIF sme do toho investovali svoje vlastné peniaze a väčšinu našich služieb poskytujeme zdarma a poskytujeme užívateľom bezpečným e, serverom po celom svete. Takisto poskytujeme cez naše servery aj IP adresy, tak, ktoré sa nedajú zablokovať. A po rokoch našej práce naši anticenzúrne protokoly už sú globálneho charakteru a využívajú ich ľudia e, takmer z celých e, sveta. A tak e, vlastne máme e, najväčší počet užívateľov práve z krajín, ktoré sú najviac cenzurované, ako je Čína a Barma. A práve že 90 anticenzurovaných e, obsahu internetového prechádza práve cez naše servery. My sme zaznamenali už v roku 2007 trinásobné zvýšenie pohybu na našich serveroch z Barmy. Barmans, barmská vláda takisto sa snažila zastaviť internet a zastaviť e, e, vychádzanie informácií pred pekinskými olympijskými hrami e, z udalosti v Tibete, kedy boli mnohí zatknutí a podobne. Sme boli svetkami viac ako 400% zvýšenia cenzúrnych aktivít. Takisto počas iránskych volieb Mm, minulý, jún, minulý jún. E, takisto e, e, komunikácia z Iránu sa zvýšila za ten mesiac alebo počas volieb 3000 krát. Aj viac ako 1 milión Iránčanov použili naše vlastne servery, aby mohli dostať prístup k takým spoločenským sieťam, ako sú Twitter a Facebook a podobne. Služby, ktoré poskytuje GIF, sú, nedajú sa ani oceniť a ich, e, e ich obsah je, je ďaleko dôležitejší než len samotný internet, pretože poskytuje možnosť ľuďom komunikovať v oddelovaných spoločnostiach, v izolovanom svete, takisto aj ako ľuďom z bývalého východného bloku a podobne. Za každý dolár, ktorý my uplatníme na naše anticenzúrne technológie, musia vlády e, míňať desiatky tisíc, aby prerazili alebo aby mohli zabezpečiť svoju cenzúru a prerazili naše um, ochranné systémy. Takže e, chcel by som ešte niekoľko slov povedať o, o satelitnej televízii. Satelitné televízie sú e, prítomné aj v niektorých v takých krajinách ako je Čína alebo Irán a sú vlastne prvným zdrojom komunikácie ľudí. Avšak e, teda problém cenzúry nie je len domácou otázkou týchto krajín. Ja mám, už som zažil, a kam až siaha e, čínska cenzúra, ktorá e, ktorej teda odstrehli, odstrehli um, vysielanie alebo odstrihli satelitné vysielanie televízii Dynastii TV e, dva mesiace pred e, Pekinskou olimpiádou. Pred, tomto, pred týmto odpojením táto televízia bola jediná, ktorá vysielala necenzurované programy v Číne, a ktoré mohli dosia- mali dopad na desiatky miliónov ľudí. A nikto nevysvetlil, že prečo tento signál musel byť e, odstrihnutý avšak dôkazy ukazujú, že to bolo predovšetkým politicky motivované rozhodnutie, aby uspokojil e, Eurosetu, aby uspokojil požiadavky Pekingu. V januári 2010 sme zistili, že Eurosat vlastne podnikol e, e, aby takisto chceli vysielať eh, v ruštine cez ehm, hoaxové spoje. Vlastne v roku 2009 E, požiadali, aby teda tento televízny kanál bol obnovený a 27 mm, členských štát a Európska komisia podľa nich vravili, že všetko preto urobili, aby sa vrátila e, tá televízia NDT späť do Číny, aby si Číňania mohli, alebo miliani Číňania mohli to pozerať. Keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, kde sa e, uvádza sloboda vyjadrovania a sloboda mm, a pluralita médií, za ktorú sa vždy bojuje, tak ja dúfam, že Európsky parlament bude naďalej e, vyvieť svoje úsilie podpore e, slobodných médií a takisto Európska komisia bude pokračovať v tomto NDTDTV, prinášať ľuďom v Číne veľkú nádej, tak ako e, Európanom prinášal hlas Ameriky počas rokov železnej opony Um, takisto v, ľudia v sovietskom bloku, keď začali využívať uh, faxy a podobne, keď začali spolu komunikovať a v tejto činnosti sa im podarilo uh, z, z, prerobiť Berlínsky múr a ukončiť studenú vojnu. Dnes je táto satelitná televízia nový spôsob komunikácie, prispieva globálnej e, informačnej slobode a Mm, je dôležitá pre rozvoj občianských spoločností. Predstavte si, aký bezpečnejší by mohol byť svet a ako lepšie by sme si mohli rozumieť a ako rýchlejšie by sme e, by, by kolabovala akákoľvek e, represia, keby každý mohol byť vzdelaný a každý mohol byť slobodný mm, občanom. Um, uh, uh, Ďakujem pekne. Um, my sme sa na seba pozreli s pani e, Adrikene na seba, keď ste hovorili o Eutelsate, pretože e, mnohí z nás boli do tejto otázky e, zapojení a dnes už sme dost, no doteraz sme vlastne nedostali dobré vysvetlenie, že prečo vlastne všetky tieto prenosy zrazu boli prerušené a medzi Eutelsatom a týmito firmami. Takže myslím si, že táto otázka nám ešte naďalej zostáva otvorená a myslím, že teraz je to už eh, v rukách eh, obchodného súdu v Paríži, ktorý vlastne skúma otázku um, um, využitia obchodných práv a slobodu médií a podobne. Takže možno, že by sme aj prípadne o tomto mohli v prípade ešte podiskutovať. Takže ďakujem pekne za vaše zaujímavé informácie, aj aké, za to, že ste vyjadrili, aké dôležité sú tieto informácie pre krajiny ako sú Čína, Irán. Ešte tu máme dve ďalšie požiadavky eh, o vstup alebo, alebo ďalších dvoch rečníkov a potom budeme mať pol hodinu na diskusiu. Teraz by som dala slovo pánovi Makiamovi, ktorý je mm, vš- na, navšteve na Euró- v Európskom centre pre medzinárodnú politickú ekonómiu e, v Švédsku a my sme ho požiadali, aby sa vyjadril k cenzúre internetu a obchodnej politike. Ďakujem pekne, máte slovo, pán Makiana. Madam Chair, member of the subcommittee, thank you for... Ďakujem pekne, um, ehm, cený výbor, ďakujem za toto pozvanie na tento vypočutie. Volám sa um, ehm, Husadli e, Makiyama a som riaditeľom Európskeho centra pre medzinárodnú politickú ekonómiu. E, mám tu dnes hovoriť o internete a ľudských právach a prepojenie na Čínu a aké máme možnosti. Ehm, počul, e, informujú ma, že hovoríte príliš rýchlo a máme síce kvalitných tlmočníkov, ale keď chceme kvalitné tlmočenie, tak e, naozaj hovoríte príliš rýchlo. No už, ako sme už počuli, internet e, vyzerá e, úplne inak pre niektoré časti Číny ja viem, 80 tisíc alebo viac e, e, strán je blokovaných pre veľkú časť Číny, alebo väčšiu časť Číny. A mm, aj mnohí poskytovateľia e, v internetu vlastne musia alebo podliehajú určitej samokontrole, čo je v podstate tiež určitá forma cenzúry. Chcel by som takisto povedať, že množstvo 4 z 10 eh, eh, eh, stránok sú diskriminované, pretože sú často odblokované bezdôvodne. Ehm, takisto sú predmetom, že často sú prerušované či padajú z, z dôvodu rôznych tzv. vysvetlení verejnej morálky a podobne. Čína v súčasnosti však je najväčší online trh, 3 milióny aktívnych užívateľov a takisto je to druhá najväčšia ekonomika na svete. Takisto je 70, blog, v Číne je 70 miliónov blogov, e, čo je odstrašujúca predstava a tu mnohí z nich sú rôz, všetko toto podlieha rôznym e, e, reguláciám a rôznym nariadeniam a predpisom. Takže čínska vláda a ich systém cenzúry vlastne pod, podporuje to na Počuli sme teda, aké rôzne problémy už v Číne sú a niektoré čínske eh, firmy vyhľadávacie eh, sú obrovský, majú obrovským úspechom. Niektoré firmy, ako napríklad Alibaba a podobne, tieto servery dokonca začali predávať v zahraničí, pretože sú doma veľmi úspešné E, nová priemyselná politika z e, väč asertívnejšej Číny sa snaží odpojiť od ostatného sveta alebo od ekonomiky ostatného sveta. E, Čína vlastne uplatňuje obmedzenia dovozov IT produktov a tým pádom vlastne to podporilo vývoj vlastných IT technológií v Číne a došlo napokon k exportu týchto Ehm, čo sa týka eh, eh, otázky ľudských práv, tie mali by eh, hovorením o, o otázke ľudských práv alebo podpore ľudských práv prostredníctvom obchodnej politiky je kontraproduktívne, avšak prípad čínskej cenzúry je iný, pretože motivácia je v podstate komerčná zatiaľ čo, o, o tom, čo sme dnes počuli, e, viacerí rečníci hovorili o e, aj o tom, čo robí OSN, tam takisto majú množstvo rôznych orgánov, tam je rada a internetové fórum a podobne. Oni neposkytujú ten prístup slušný politický priestor, ale je tu iný e, medzinárodné fórum, Svetová organizácia, obchodná organizácia VTO, ktorú, ku ktorej pristúpila aj Čína v roku 2001 a je to vlastne oficiálny tribunál, kde sa majú riešiť spory jednotlivých členských štátov VTO a prostredníctvom VTO Čína e, možno aj nevedela o tom, že sa zaviazala k neobmedzenému prístupu na trh pre online služby pre ostatných členov VTO, ako napríklad sú Európska únia. Čína už e, bola zistená, že teda porušuje tieto e, otázky, ako napríklad v množstve výrobkov, ako napríklad vo filmoch, hudbe. A tu jasne e, bolo uvedené, že Čína nespro, neproporčne obmedzuje tých, ktorí chceli chceli prísť na online trh v Číne. A takže to sú jasné príklady toho, ako, kedy to Čína porušuje tieto svoje eh, ako záväzky. A sa zaviazala k niečomu, v čím vlastne vonkoncom nedodržiava eh, VTO, eh, vlastne je obchodné fórum, tam sa musia riešiť aj spory, či nám tvrdí, že rešpektuje VTO a naďalej je aktívnejšia pri prednesla dva, alebo prišla, alebo dva, v dvoch prípadoch obvinila EÚ pred VTO. Takisto je jasné takisto, že jasne ustanovuje medzinárodné práva a porušuje medzinárodné práva v mene verejnej morálky a poriadku jednoducho e, sa zavezala k tomu, že, že zruší svoju cenzúru, avšak aj VTO má svoje obmedzenia, môže len E, zabezpečiť e, ochranu pred veľkými opatreniami, ako je zablokovanie, avšak nemôžu chrániť Čínu pred celkovými telekomunikačnými službami e, v doma. Takisto niektoré krajiny, ako je Rusko alebo Severnej Korea, nie sú členmi VTO, tým pádom sa ich tieto predpisy nedotýkajú, avšak aspoň prebiehajúce rokovania o vstupe môžu predstavovať možnosť určitej reformy. Takže Napriek nedostatku VTO je jasnou výhodou, alebo možnosť riešiť spory pred VTO je jasnou výhodou oproti iným možnostiam. Um, Navrhuje sa tu aj svetový e, jednotný e, zákon o slobode, e, o slobode online, alebo slobode na internete. A však Čína e, selektívne potrestala niektoré európske firmy. online služby a telekomunikačné technológie vlastne naozaj oslobodili um, informácie a z informácie získali obrovskú diverzitu, obrovskú rovnú rodosť a presne toto e, vlastne sa aj kvázi nepačí um, autoritárnym režimom. Čiže o čo ide? E, internet sa dá použiť na čokoľvek, na rôzne účely, na obchodovanie. Ak by som chcel robiť nejakú analógiu, možno, že sa dívame na prípad, kedy uh, výrobcovia lietadiel by mali zodpovednosť za útoky 11. septembra. Takže keď eh, sú chcel by som podporiť teda tento výbor aj, aby podporili Európsku komisiu a členské štáty, aby podnikli ďalšie kroky a aby teda eh, sa obratili na VTO a tam eh, absolútne vetov pri riešení sporov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Toto je naozaj veľkou výzvou, ale takmer e, náhodne, ale nie celkom náhodne, máme ešte jedného rečníka, ktorý je našim pravidelným hostom, pán Týman z, z Európsku komisiu. Možno práve ste sa dozvedeli zaujímavú myšlienku a verím, že by ste mohli možno sa vyjadriť tomu, čo by mohla robiť e, Európska únia e, na pôde VTO, keďže komisia je zodpovedná práve za tú, tieto otázky riešenia sporov na úrovni VTO. Takže pán Týmas, nech sa páči. Dobro popoludne. Očakávam, že ne, chcete odo mňa, aby som podrobne zareagoval na tieto veľmi podrobné, provokačné a hĺbkové správy, ktoré sme si práve vypočuli. Podľa mňa nám to bude chvíľu trvať, kým to všetko strávime. Rád by som povedal, že že som si eh, vypočul veľmi pozorne to, čo som mohol počuť a žiaľ som nemohol priskôr, pretože som bol na inom stretnutí. Ako táto správa o nových informačných technológiách demonstruje, informačné technológie sú výzvami, ale zároveň predstavujú možnosti a alternatívy pre ľudské práva. Myslím si, že moji predrečníci, napríklad pán Zu, hovorili o konkrétnych technických možnostiach, o softveroch, ktoré sa používajú po celom svete, o kódovacích metodikách. A všetky tieto nástroje niekedy dokážu obísť represívne opatrenia zo strany vlád. Pre represívne režimy je oveľa ťažšie teraz nájsť e, tých, ktorí sú disidentmi, veľmi ťažko sa im odpájajú ľudia, ktorí sú napojení na internete. A dokonca aj v Číne, napriek tomu, čo sme si vypočuli, by som si dovolil argumentovať tak, že to celkom tak nie je, že by vláda mohla odpojiť kohokoľvek monitoruje a kohokoľvek si zmyslí odpojiť. Myslím si, že na jednej strane ide o posilňovanie štátnej moci a jej monitorovacích kapacít, ale na druhej strane po voľbách v roku 2009 sa internet a Twitter práve postavili na stranu protivládneho odporu a celú modernú technológiu postavili proti tým, ktorí sa snažili zabrániť slobode prejavu. Mod- mobilné telefóny v Iráne boli využité na to, aby nafilmovali sa sekvencie, ktoré sa potom vysielali na televíznych obrazovkách v demokratickom svete a dokumentovali teror na uliciach v Iráne, ktorý sa dial okolo volieb. Myslím si, že sa moderná technológia dá využiť na monitorovanie a dozor všetkých aktivít, ktoré vyzerajú byť podvratné alebo ktoré sa vláde zdajú ako nebezpečné. V tejto správe, ktorú sme, máme na stole, sa hovorí aj o iných zložitých záležitostiach, napríklad ako vyvážiť prístup k poznatkom na jednej strane a zapájanie sa do kultúrneho života s potrebou ochrany duševného vlastníctva copyrightom. Myslím si, že musíme bojovať za to, aby sa aj menšiny mohli zapojiť do digitálnej komunikácie. A niektorí predrečníci, ako aj spomínaná správa, nám prezentovali zložité a všezahrňajúce odporúčania pre Európsky parlament, ktoré sa týkajú mnohých oblastí a mnohých politík. Podľa nášho názoru táto dôležitá správa a rozpráva, ktorá k nej odznieva a ďalšie správy, no, o ktorých hovoril napríklad pán Francisco Sosa Wagner, a im v internetovom výbore sme ju zatiaľ neprerokavovávali. Možno všetky tieto správy začínajú byť e, odrazovým mostíkom pre dialog medzi občianskou spoločnosťou, parlamentom, komisiou a členskými štátmi EÚ na túto tému. Dovolte mi však zareagovať na niektoré odporúčania, ktoré tu odzneli a ktoré pokladáme za predbežné. Spomenulo sa to, spomenulo sa to aj v správe, ale aj tu to odznelo že Európska únia by mala slobody na internete a vyjadrovanie e, svojich názorov občanov na internete podporovať. Je, my to predsa robíme. Súhlasím s tým, že ľudské práva nie e, sú témou, o ktorej sa na disk- na internete diskutuje, ale nemalo by to byť jediné miesto, kde sa o tejto téme diskutuje. Mali by sme byť trochu tvorivejší vo svojom prístupe a využiť viaceré alternatívy a viaceré formy a fóra, aby sme hovorili o prepojení digitálnych technológií a slobode vyjadrovania, či už na internete alebo inde. Poslanec Wagner spomenul, že využijeme všetko a všetky medzinárodné fóra, najmä fórum o internetovej správe, aby sme vyjadrili názory z našej strany, názory Európskej únie. Na druhej strane by sme mali zrevidovať naše stanoviska vrátane v rámci OSN, ktoré sa týkajú istých dohovorov a možno vznikne aj potreba pre nové opatrenia na medzinárodnej úrovni a na ich prijatie medzinárodnou komunitou je jasné, že digitálna komunikácia nie je centralizovaná, je roztrieštená a to, preto je veľmi zložité ju regulovať a potrebujeme tvorivé inovatívne prístupy k právnym úpravám týkajúcich sa digitálnej komunikácie. Pani Mohion hovorila o tom, že treba celoeurópsku legislatívu, konkrétne hovorila o odbornej kontrole alebo kontrole odborníkov nad softverovými produktmi, ak som to správne pochopil, a žiadala aby sa obchodné dohody, ktoré sa uzatvárajú, aby obsahovali zvláštne doložky a klauzuly, ktoré sa budú týkať výmeny tovarov na internete a statkov. Veľmi eh, by som sa prihlásil k tomu, čo povedal pán Makajama, že vo všeobecnosti máme tendenciu neochotne byť, eh, nechceme obmedzovať obchodovanie, pretože obchodovanie by malo byť čo najslobodnejšie podľa nášho názoru, v tom s ním súhlasím. A mali by sme svoje záväzky a povinnosti vo svetle do, uzavretých dohôd e, dodržať. Sú aj iné spôsoby právnej úpravy toho, čo sa deje na internete. Sú možné unilaterálne kroky. Vypočul som si takéto názory, vypočul som si výzvy ktoré sú na tému, o ktorej sme už interne hovorili v komisii, o tom, že možno by VTO malo byť inici- iniciatívnejšie voči krajinám, ako je Čína. Zatiaľ ešte sa neprijalo žiadne záväzne rozhodnutie, ale dovolil by som si vás uistiť aj účastníkov tohoto fóra, že všetky tieto odporúčania s plnou vážnosťou vezmeme do úvahy a hĺbkovo ich preskúmame. Rád by som poukázal na to, čo povedali zástupcovia priemyslu, zástupcovia firiem, konkrétne to, že dobrovoľne sa firmy rozhodujú bojovať proti porušovaniu ľudských práv, je, sú tu korporatívne dohody, dobrovoľnícke aktivity korporácií. Myslím si, že na takomto niečom sa dá ďalej budovať, že sú to veľmi pozitívne aktivity, ako navrhol zástupca firmy Google, je veľmi dobre, keby sa európske firmy spojili, keby čoraz viac firiem sa pridalo k takýmto iniciatívam a vytvorilo sa širšie fórum a toto fórum by prijalo spoločné usmernenia, ako sa dostať z prekerných situácií, v ktorých sa firmy nachádzajú a v ktoré je, je naozaj niekedy veľmi ťažké vyriešiť. Je tu aj otázka toho, čo môže robiť EÚ v inovácii, v zlepšovaní a v sprístupňovaní nových technológií, navrhlo sa to, že by sa mal vytvoriť inovačný fond, ktorý by mal sponzorovať rozvoj nových technológií a zároveň rozvoj ľudských práv v digitálnom svete. Ako vieme, finančné zdroje aj v Európskej únii sú v súčasnosti eh, chabé. A pozhováram sa o tejto veci s kolegami z výskumu a vývoja, či vidia nejaké možnosti pri vytvorení takéhoto fondu pre inovácie. Predmetná správa hovorí aj o podpore projektov, ktoré by umožnili jednotlivcom vyhnúť sa cenzúre školením v oblasti budovania kapacít, že by sa vyškolili v takejto oblasti a Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva a pre obha- iniciatívy pre obhajcov ľudských práv už vygenerovali isté projekty, ktoré sú znejú s našou témou a sú tu aj partnery pre mimovládky, ktoré sa ujali konkrétnych projektov, projektov, ktoré sa majú vysporiadavať so školením v informačných technológiách pre obhajcov ľudských práv a pre budovanie lepších informačných kapacít pre, ľudských, pre obhajcov ľudských práv. Tento široký rozsah tém a námetov, s ktorým sme sa tu stretli, si vyžaduje oveľa e, dôkladnejšie preskúmanie a služby komisie budú prierezovým spôsobom sa zoznamovať so všetkými informáciami a preskúmajú túto správu podrobne a vyvodia z nej dôsledky. Ja osobne by som si dovolil zareagovať v oblasti ľudských práv tak, že sa veľmi obávam, že reštrikcie, ktoré sú kladené na internetových používateľov v autoritatívnych krajinách sú sofistikované a poskytovatelia internetu, poskytovatelia internetového obsahu a informácií by mali bojovať s takýmito represiami o čo najslobodnejší prístup. V tomto by im malo pomáhať aj VTO a po hĺbkovejšom preskúmaní sa vrátime k tejto téme. Ďakujem za slovo three months, and um, I think your reaction and your comments show that uh, we can do a lot of common thinking to, to... Známky ukazujú, že máme veľmi mnoho spoločného pri vypracovaní riešení. Myslím si, že poslanci nášho výboru by sa teraz mohli prihlásiť o slovo. Možno, že aj prednášajúci e, by chceli prispieť do e, diskusie výmenov názorov medzi sebou. Takže nech sa páči pani Andrikiene. Ďakujem, pani predsedníčka. Dovolte mi, aby som sa poďakovala našim kolegom, ktorí sa ujali iniciatívy. Považovala som e, túto tému za veľmi zaujímavú a veľmi dôležitú, pretože Internet zohráva, ako veľmi dobre viete, rozhodujúcu úlohu, ak nie dokonca kľúčovú úlohu v každodennom živote politiky a tento vzťah sa stáva stále užším a účinok je o mnoho je stále intenzívnejší. Takže dôležitý je boj za voľný prístup na internet. E, tento boj sa stále viac a viac odohráva na internete. Máme stále rastúci počet krajín, ktoré majú veľmi silnú kontrolu internetu. Internet je veľmi dôležitým nástrojom na mobilizáciu občanov môže sa e, rozvíjať potlačovaná civilná spoločnosť, ale zároveň rastie aj počet krajín, ktoré majú e, cenzúru web stránok. Tento počet sa zdvojnásobil na asi 60 krajín. E, takisto blogy sa stávajú predmetom skúmania policie. 72 blogerov je len v Číne vo väzení. Z toho, čo ste povedali, môžeme vyvodiť nasledovné. Existujú tri druhy cenzúry. Politická cenzúra, ktorá e, kontroluje politické myšlienky, potom je to detská pornografia, e, online hry, ilegálne údaje a využívanie e, dát a tiež e, stiahovanie materiálov, ktoré sú chránené autorským právom. V niektorých krajinách je to ilegálne, v niektorých e, krajinách je to zablokované. A ďalej je to prístup na internet, na skresľovanie prístupov na trh. Ide tu o to, aby sa zablokovali stránky, ktoré sú dôležité na iných kontinentoch. Ako členka tohoto výboru a aj ako členka výboru, e, zahraničného výboru, e, výboru pre zahraničný obchod e, som, si, som ocenila všetky príspevky. Mali by sme sa tým, touto témou ďalej zaoberať aj v dialogoch o ľudských právach, v konzultáciách s tretimi krajinami Myslím si, že máte aj e, zoznam týchto nepriateľov internetu. Ďalší bod sú medzinárodné fóra, Rada pre ľudské práva OSN. Aj my, Európska e, únia, môžeme e, pracovať na uznesení na túto tému. Potom je tu ďalší aspekt, Svetová organizácia obchodu VTO možno, že naši prednášajúci by nám eh, mohli doporučiť, čo by sme my ako parlament mohli urobiť, čo by mohla urobiť komisia, čo by mohla urobiť rada preto. Ďakujem. Ďakujem pani Andrekiene, spolupredsednička tohto výboru. Rada by som sa pripojila eh, k vášmu, k vašej výzve, aby sme spolu vytvorili isté fórum a vytvorili isté odporúčania a opatrenia, ktoré by sa postupom času krok po kroku zrealizovali. Nech sa páči, pán Obiolis. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa v prvom rade poďakoval u rečníkov, ktorí nám dnes popoludnie poskytli vysvetlenie. Bolo to množstvo informácií, ako aj poznatkov, ktoré sme mohli zaznamenať. Je škoda, e, že vzhľadom na ten obmedzený čas sa nemohlo viacej poslancov tohoto podujatia zúčastniť. Možno, že by to pre nich bolo ešte napínavejšie než pre mňa. Dovolte mi, aby som poukázal na nasledovné. Čítal som kdesi, že významný expert pre nové technológie a informácie Manuel Castellis napísal v svojom diele údajne následovné. Toto jeho dielo bolo zverejnené už pred desiatimi rokmi. Ide o veľmi rozsiahly dokument, sú to tri zväzky o informačných e, spoločnostiach. Vtedy e, som teda e, počul aj pána Van Hutena, ktorý hovoril o tom, že e, Manuela Castensa porovnávajú s Marxom a jeho prácu, tie tri zväzky sa porovnávajú s kapitálom, ktorý napísal Marx. Text Castelsa e, však e, pre mňa bol lepší ako text Marxa. Takže to uvádzam ako anekdotu. Castells povedal, keď som spovedal svojho času. Ja som dostal tiež mnohé požiadavky jednotlivých vlád, ktoré chceli vedieť, ako môžu kontrolovať internet. Moja odpoveď bola vždy tá istá. Od internet nie je možné kontrolovať. Je možné snažiť sa eh, ho regulovať, ale nie je možné ho kontrolovať. Možno, že je to nesprávne schematicky prezentované a potom v národnom prostredí, eh, prostredníctvom filtrov a manipuláciou je eh, možné základné slobody a ľudské práva eh, ohroziť. Ale napriek tomu by sme mali si uvedomiť, že internet predstavuje pozitívny nástroj. Ja som 20 rokov žil v diktatúre, viem veľmi dobre, pamätám sa veľmi dobre, aké to bolo. Pamätám sa na to, aké ťažké bolo napríklad e, pripraviť a rozširovať letáky. Tou novou technológiou sa to stalo o mnoho jednoduchším. Existuje tu však určité nebezpečenstvo, musel som e, opustiť na chvíľu sál, ale napriek tomu si myslím, že jeden problém tu nebol spomenutý. E, je to hrozba prostredníctvom Big Brother, teda Veľkého brata predovšetkým veľké monopóly, oligopóly majú eh, takýmto spôsobom, získavajú takýmto spôsobom prístup do našej súkromnej sféry a individuálne práva občanov sa takýmto spôsobom dajú manipulovať. Rád by som počul na to názor odborníkov. U mňa je to nasledovné ja e, spracovávam moje e, dokumenty cez cloud computing. Neviem, to sú možno, to pravdepodobne nie sú až tak e, prísne utajené dokumenty, ale predsa len to predstavuje určitú problematiku v súvislosti s ľudskými právami. Takže tieto otázky sú ozaj veľmi ďaleko siahle. Pán Sosa Vágna nie je už prítomný v sále, ale bolo by dobre, pokiaľ by sme sa na túto problematiku nepozerali všeobecne, ale kládli konkrétne otázky, ako možno zlepšiť e, prístup e, európskych e, orgánov. Ďalej sa hovorilo o tom, že koordinácia európskych orgánov vzhľadom na ICAN by mala byť zlepšená nie sú totižto vždycky racionálne organizované, takže museli by sme sa pozrieť skôr, čo sa skrýva za tým. Nechcel by som to nazvať eufemizmom. Je to formulované veľmi diplomaticky. Možno, že e, zástupca komisie by nám k tomu mohol e, niečo povedať. Ďakujem, pán Obios. Myslím si, že e, súkromná sféra e, je e, sféra, ktorá je chránená, e, kde je chránený každý. Máme tu ešte jedného kolegu, ktorý by chcel vystúpiť a je to pán David Martin, ktorý je členom Medzinárodného výboru pre obchod. Iba stručne sa vyjadrím. Chcel by som sa vrátiť k prezentácii firmy Siemens. Bola veľmi zaujímavá, otvorená a čestná. Ďakujem vám pekne za to. A chcel by som oceniť to vaše mea culpa. Mohol, mohol, mohol by som sa spýtať, aké presne procedurálne postupy ste zaviedli vo vašej firme. Viem, že mi to nikdy neviete nebudete vedieť popísať technicky a nikdy nebude možné ani 100% zaručiť, že v budúcich kontraktoch nebude možné poskytovať software, ktorý dokáže zablokovať internetovú prevádzku, monitorovať prevádzku. Mohol by, eh, mohla by však vzniknúť istá norma alebo štandard pre priemyselný sektor telekomunikačný a informačných technológií, že dobrovoľne by sa firmy rozhodli, že isté zariadenia, isté technológie sa jednoducho do citlivých oblastí nebudú dodávať, aby ich nebolo možné zneužiť? A druhá otázka, vážená pani predsednička, e, sa týka toho, že som aj v obchodnom výbore a teraz sa zaoberáme obchodnou dohodou proti falšovaniu a piráctvu akta. Táto tiež súvisí s dnešnou témou, pretože sú isté metódy, ktorými sa dá bojovať proti falšovaniu tovaru a piráctvu a zastaviť distribúciu na internete sfalšovaných výrobkov a pirátskych statkov. Neviem, či niekto vôbec vie narysovať tú presnú hranicu medzi legitímnym získavaním statkov, ktoré sú alebo nie sú chránené copyrightom, ktoré sú duševným vlastníctvom a kedy už je možné hovoriť, že treba vybudovať mechanizmus, ktorý by zabránil voľnému toku tovarov a statkov na internete. Ďakujem, pán ehm, Martin, hovorí pani predsednička, za vašu otázku. Nemáme až toľko času, ako by sme chceli, ale možno by sme mohli umožniť každému z našich predrečníkov, aby eh, za dve minúty sa vyjadril v diskusii. Nemám na výber, musím začať v takom poradí, v akom ste hovorili. Nech sa páči, Pán Pudefat, začínate dvojminútovými vystúpeniami a postupne ostatní. Ďakujem pekne za slovo, hovorí pán Pudefat. Myslím si, že všetci ľudia, ktorí tu sme, sa dokážu zhodnúť na tom, že by sme mohli hodnoty v oblasti ľudských práv presadiť aj v medzinárodných inštitúciách, aj v firmách, ktoré obchodujú s internetovými komunikačnými a telekomunikačnými technológiami. Myslím si, že všetci vnímame úskalia, všetci vnímame právne problémy, prekažky, aj obchod, ktorý je globalizovaný a celosvetový, ale tieto všetky problémy sa mi zdá, že by sme mohli prekonať, keby sme si spolu sadli v súčinnosti a v spolupráci rie, riešili veci a som bol veľmi pozbudený, keď som si uvedomil, že takáto je situácia, že tento spoločný menovateľ tu existuje a dokonca aj zastupcovia priemyslu sa prihlásili k takémuto priestupu. K otázke súkromia. Porušovanie súkromia je veľmi zásadným úskalím pri internetových záležitostiach. Neviem, či nejaká vláda si želá kontrolovať internet celý, pretože je to obrovské, e, obrovský ekosystém. A čo sa týka ľudských práv, tieto sú zasadené a prirodzene rastú v tomto ekosystéme. Neviem, či sa niekto pokúsi vyvrátiť z koreňov takýto ekosystém, ale tento ekosystém sám sa zničí, ak občianská spoločnosť a obhancovia ľudských práv sa nezmobilizujú a ak e, naozaj reštrikcie zo strany represívnych vlád budú pokračovať. Čo sa týka vzájomnej dohody a práce spolupráce. Podľa mňa treba jednoducho veci zverejňovať, treba kritizovať to, čo, sa, to, čo je známe. Nemusíme utajovať, keď nejaké vlády alebo keď nejaké obchodné dohody sú pre občanov nevýhodné a škodia im. Podľa mňa by sme pozitívnym spôsobom mohli e, nasmerovať všetky tieto diskusie a zhodnúť sa na základnom menovateli. Ďakujem pekne, pán Pudefat. Teraz pani Mohio. Rada by som sa vyjadrila k akte k obchodnej dohode proti fašovania a pirárstvu. Reportéri bez hranica už vyjadrili k tejto dohode. Obávame sa, že táto obchodná dohoda môže byť zneužitá na internete. Keď si aspoň pozrieme návrh tejto dohody, sú tam veľmi e, prekerné veci, ktoré by sa dali zneužiť a zabraniť prístupu, slobodnému prístupu k informáciám pod kepienkom tejto dohody. Podľa nás táto dohoda zveruje istým technickým spolupracovníkom rolu internetovej policie a táto policia bude mať pokušenie filtrovať, monitorovať, odpočúvať a podobne. Toto by som chcela zdôrazniť, čo sa nám nepáči. Mne sa páčilo to, čo hovorili predrečníci. A myslím si, že Európska únia by sa mala postaviť proti cenzúre na internete, lebo je bariérou proti obchodu. Online by sme mali chrániť aj slobodu vyjadrovania sa. My, reportéri bez hraníc, nevnímame to, že by sme mali zabraniť rozvoju obchodu. Obchod je dôležitý, my to vidíme inak. Ak budeme cenzurovať, E, slobodné vyjadrenie online, tak je to bariéra, ktorú vytvárame obchodu. Ako by potom si mohli obchodníci posúdiť to, čo vlastne sa deje v druhej krajine, ako by si mohli rekognoskovať terén, prostredie, do ktorého sa vydávajú obchodovať, ak by neboli informácie o tejto krajine e, slobodné a necenzurované, takže si tu navzájom pomáhame. Druhá vec je legislatíva a právne otázky. Keby vznikol celosvetový zákon o internete, bolo by to čosi prelomové. Súhlasím však s tým, že by tento zákon nemal byť prijatý iba hrstkou krajín, a čo sa týka penalizovania a sankcií, bolo by zaujímavé, keby sa nám podarilo prijať právnu normu v EÚ. Niečo podobné, ako už urobili Spojené štáty v oblasti internetu a globálneho obchodu a informovanosti. Zákon o slobode na internete by mohol byť podobný ako zákon o obchodných praktikách, ktorý má zabrániť firmám, aby podliehali korupčným praktikám a braniu úplatkov v krajinách, kde je toto tolerované. Myslím si, že je to zákon, ktorý je veľmi dobrý a ku ktorému by sa malo pripojiť čoraz viac krajín. Myslím, že za dve minúty som povedala maximum, čo sa dalo a preto končím. Ďakujem, pán Murillo. Slovo má pán French. Ďakujem. Tešíme sa na ďalší dialog a rozpravy v tejto veci. E, prichádzali sme sem trošku zahambení, hľadali sme pomoc, e, hľadáme odpovede na naše otázky. Je pravda, že človek nachádza viac otázok ako odpovedí a odporúčaní. A aj na tomto stretnutí tomu tak bolo, napriek tomu si dovolím ponúknuť isté postrehy a isté odpovede. Odpoviem na vaše otázky. Aké konkrétne procedurálne postupy sme zvolili v našej firme eh, vo veci Iránu a ďalších krajinách, ktoré sú represívne? Máme zoznam týchto represívnych krajín s červenými vlajkami, kam sa rozhodujeme nepredávať alebo predávať len niektoré výrobky. Máme aj zoznam výrobkov, ktoré sú rizikové, dali by sa zneužiť. A naši manažéri ešte vždy eh, pri konkrétnej ponuke zrevidujú tieto zoznamy a rozhodnú v konkrétnej veci Sprísnili sme našu politiku, stransparentnili sme naše konania a je veľmi ťažko poskytnúť čierno-biele odpovede. A musím povedať, že táto oblasť je veľmi zložitá, sú to pohyblivé piesky. My ako firma pozbudzujeme rozvoj sieti aj v krajinách, kde sú porušenia ľudských práv. OSN nás e, poprosilo, aby sme budovali siete internetové komunikačné a technologické siete aj v takých krajinách, ktoré už v minulosti porušovali ľudské práva a vieme, že situácia v tejto oblasti tam nie je dobrá. Pokúšame sa, pokúšame sa dostať tieto dve veci do rovnováhy. Čo sa týka sektorového rezortného prístupu, za celý priemysel IT e, sa už nejaké iniciatívy e, začali. Dúfame, že sa budú, budem v nich pokračovať. Nokia, Siemens, Korporácia je teraz pod drobnohľadom verejnosti kvôli tomu, čo sa stalo v Iráne, hoci si myslíme, že tam išlo o nedorozumenie a boli sme obvinení prehnane. Napriek tomu naše e, partnerské firmy by si mali dobre rozmyslieť, či sa k nám pridajú v opatreniach, ktoré sme takto nastolili, pretože časom sa môžu ocitnúť v tej istej prekernej situácii, ako sme sa ocitli my v Iráne. E, v Iráne sme sa dobrovoľne rozhodli obmedziť naše obchodovanie Rozhodli sme sa, že nebudeme poskytovať isté technologické produkty a služby tretím operátorom v Iráne a myslím si, že naši, naša konkurencia sa rozhodla zaujať naše uprázdnené miesto a ponúknuť tieto technológie a produkty. Je toto správne riešenie? Je to jedna z vecí, ktorú som vám chcel povedať, že nie je vôbec ľahké brániť ľudské práva, keď sme firma. Ďalšia vec je používanie veľmi zložitých, komplikovaných a sofistikovaných technológií. V realite je telekomunikačná sieť. E, možno sa zdá zložitá, ale nie je v podstate zložitá. Alcatel, Nokia, Siemens, Ericsson a ďalšie firmy majú technológie, ktoré sú pomerne jednoduché a ktoré sa dajú nainštalovať jednoduchým spôsobom. Napríklad v Iráne sme poskytovali služby monitorovaciemu centru, ktoré sme sa rozhodli prestať poskytovať, ale možno sa tu objavia na našom mieste iné siete a iní dodávateľia. Ďakujeme vám za vaše poznámky. Celkom iste budeme pokračovať v diskusii s vašou firmou a dúfam, že lekcie z vašej iránskej skúsenosti nám všetkým pomôžu. Teraz by som rada poprosila pána Hentona, aby sa ujal slova na pár minút. Ďakujem. Keď eh, my sme podnikli naše kroky v Číne, tak niektorí mi hovorili, eh, s tými, čo som hovoril potom, že musíte to urobiť, pretože ste veľmi silní, alebo hneď ste, boli, ste veľmi pomohli otvorenosti internetu. A to je pravda, to je náš, stále náš veľmi základný princíp, ktorý si chránime v Google. Potom, čo sa týka otázky odporúčaní, tak e, určite podporuje, e, podporujeme myšlienku e, prístupu cez VTO, pretože je to dobré pre E, komerčnú organizáciu, ako je naša. Ale čo sa týka GNI, GNI je tu presne na to, aby vytvorilo práve ten morálny kódex medzi, krajin, medzi firmami, ktoré tu fungujú. E, v podstate začali to len tri americké vyhľadávacie firmy alebo vyhľadávacie programy a potom sa niektoré ďalšie chceli pripojiť, ale napokon nepodpísali dohodu, ale dvere nie sú zavreté. Potom ďalšia vec je otázka kontroly. Myslím si, že kontrola je kritickou otázkou v 21. storočí a v novostnej ekonomike. Nemôžete zastaviť slobodu prejavu na internete a nemôžete ani zastaviť vývoj inovácií a myslím si, že to súvisí aj s otázkami toho Big Brother sú je obrovské množstvo informácií. Keď dáte nejaké informácie tam von, viete ich dostať aj späť. A akú legislatívu chcete prijať, aby ste povedali ľuďom, že podľa aké legislatívy budú kontrolovať svoje vlastné údaje? Ja si myslím, že ako náhle budeme mať práva na e, to, aké údaje majú dávať na internet, tak to až vtedy bude všetko fungovať. E, a potom ďalšia kľúčová otázka tu bola, že kľúčový problém z našej perspektívy je spôsob, akým sa transferuje z, zodpovednosť tých, ktorí vlastne budú tieto platformy, ktoré sa používajú na komunikáciu, vlastne e, znižuje sa vlastne schopnosť vytvárať tieto otvorené platformy, pretože musíme sa stať policajtami vlastne toho a vlastne vytvárate systémy, ktoré napokon sú už uzavreté a tým pádom sa vlastne aj ľahšie kontrolujú nejakými vládami, keď nie sú úplne otvorené. Predsednička, ďakujem pekne, pán Hempton. E, jedna z vecí, o ktorej som nepočula nič, bola otázka tej Global Network Initiative, e, GRI. Myslím si, že musíme preskúmať, ako by sme mohli podporiť európske korporácie, ako by pristúpili k tejto e, iniciatíve, tak isto ako povedal pán David Martin, niekedy dobrovoľné dohody môžu byť začiatkom niečoho, a aby začiatkom nieč, nejakého takého priestoru, ku ktorému sa zaviažú zúčastnené firmy. Takže takúto iniciatívu môžeme vítať. Teraz pán Žu, ako by ste vy prispeli do diskusie. Ďakujem pekne. Ja som rád, že tu bola nastavená otázka súkromia a copyrightu to bola otázka, ktorá mm, vlastne súvisí s tvorbou politiky a, a takisto aj s ekonomikou. Ja hovorím ale za svoje skúsenosti, zo svojej skúsenosti e, za posledných 10 rokov v anticezurnom boji s Čínou, a pretože e, Takáto otázka obsahuje v sebe veľa vecí, vrátanie vývoja, softvéru, chrán, ochra, je to nielen chránen, ochrana pred útokmi, ale Eh, je to eh, vôbec vojna, ktorá prebieha v tom kyber svete, či tom internetovom svete, virtuálnom. Ale ja verím, že veci napokon pôjdu to tým správnym, a myslím si, že veci idú aj tak správnym smerom, že ľudia stále viac a viac sú zapojení a stále sa prostredníctvom toho stále viac vzdelávajú a vlastne práve tým, že majú väčšie vzdelanie, väčšie viac informácií, tak si uvedomujú, že aké je to všetko, pretože že aj rizika pre spoločnosť. Takže táto, e, tieto otázky určite sa skôr či neskôr vyriešia. Chcel by som taktiež poukázať na to, že najbezpečnejšie útoky, naj, naj, najčastejšie útoky na internet zachádzajú za otázky alebo sú za hranicou problémov s súkr- osobným súkromím alebo osobnými údajmi. Skôr idú e, k otázkam národnej bezpečnosti alebo tam zasahujú do, do oblasti národnej bezpečnosti e, alebo ja neviem, kde niekto chce útočiť na Pentagonové systémy a a podobne. Ehm, čiže aj takéto formy útokov sú, pretože takéto e, čínsky režim sa bojí e, slobody informácií a myslia si, že kontrola internetu je kritická pre ich e, moc. Potom sú to také iniciatívy, ktoré majú kontrolovať internet. Čiže keď e, nevyriešime tento problém cenzúry v Číne, a ak Európska únia nebude podporovať e, slobodu informácií šíriacich sa po internete ako, ako základnú politiku, tak tento problém ešte dlho bude trvať. A dostaneme sa možno, že do takej fázy, keď sa to úplne vymkne z rúk. Pretože e, na internete vyskytuje, bude vyskytovať veľká agresivita. Takže bolo by dobré, aby Európska únia si vzala prioritu e, slobodného internetu. Yes, it's on. You've got some support for your... Predsednička, um, Takže, pán e, Makiani, dostali ste podporu do vašho návrhu, že malo by sa to riešiť na úrovni VTO, čo, ako vidíte vy, túto diskusiu e, Ďakujem pekne. No už ja som takúto podporu považovala za hotovú vec, aby som vám rado povedal. No už ďakujem za túto e, diskusiu a mm, všetky od, od, otázka e, vzťahu obchodu a ľudských práv, tá sa to zrejme, to je zrejme ten najdôležitejší prvok tej diskusie, ktorá tu dnes prebieha a tiež e, sa teším, že aj zajtra bude diskusia o um, vzťahu ľudských práv a takisto dohod um, dohody o slobodnom, slobodnom obchode. dohode o slobodnom obchode. Takže keď chceme podporovať hospodárskú súťaž, um, je veľmi dôležité nezabúdať na to, že stále kupujeme výrobky, tovary, služby eh, z týchto e, krajín, z týchto ekonomik. A keď to e, kupujete e, odtiaľ, tak e, či vlastne máte právo aj čo si žiadať. Nebudem sa k tomu viac vyjadrať, ale sú, roz, sú rozdiely v právnych štruktúrach a podobne a Ehm, otvorenosť môže byť použitá proti niekomu. Napríklad niektoré krajiny majú úplne iné názory na duševné vlastníctvo. Čiže keď eh, niekto vyťahnete nejaký problém, s tým sa vyvolá ďalších x iných problémov, a ktoré, na ktoré sa niekto iný díva inak. Takže eh, tu predovšetkým eh, to zvyšuje úlohu a zodpovednosť neštátneho aktéra, pretože napríklad inštitúcia ako táto napríklad zlyhala v prijatí nejakej legislatívy a necháte to na tretiu stranu, neštátnu stranu nejakého podnikateľa či podnik, aby nakoniec sa nemôže ani chrániť a ponecháte takúto morálnu otázku práve na nich a v otázke Iránu napríklad sa nachádzame v dileme, kde taký istý e, e, zariadenie môže použiť pre šírenie informácií cez Twitter a, a takisto aj e, takisto Takisto môže sa jednoducho tým prostredníctvom obmedzovať e, sloboda prejavu. Takže ja som v zásade proti tej myšlienke globálneho e, zákona o slobode, pretože ako ste sami povedali, že nemá zmysel, keď jedna či dve krajiny chcú to podpísať len. A samozrejme, že vidíme, že tieto služby a produkty dodávajú práve tie firmy, ktoré boli považované ešte pred pár rokmi e, za rozvojové krajiny a tu vždy platí ten klasický argument, že keď to my nevyrobíme, tak to vyrobí niekto iný. A to je môj osobný dojem. Ja by som chcel mať len pocit, že som bez be, väčšom bezpečí, ale bol by som, myslím si, že je tu určité nebezpečenstvo, že vlastne celú tú zodpovednosť za toto všetko dávame neštátnym orgánom predsednička. Ja by som vás chcela iba uistiť v tom, že ten, táto snemovňa urobila preto hrozne veľa, aby nedošlo k rôznym tajným rokovaniam ešte pán Timan sa hlásil o slovo, potom sa dostaneme k záveru tohto zaujímavého vypočutia. Ja by som chcel uistiť svojho suseda po mojej pravici, že áno, Európska únia je plne zaviazaná podporovať e, slobodu prejavu a slobodu médií, vrátanie slobody internetu a môžem vás uistiť e, tom, že my e, túto otázku nastolujeme v rokovaniach s Číňami, Egyptianmi, e, Iránčanmi a tak ďalej. otázka však je, či to stačí na to, aby sme ich presvedčili, aby robili niečo ináč. A preto sa takto zaujímam o niektoré z týchto odporúčaní, ktoré tu boli spomenuté. A spomínal som už aj predtým, čo by som chcel doplniť E, vrátane tých morálnych kódexov pre firmy, e, že čo sa dá teda robiť e, v oblasti ako podnikovej alebo sociálnej alebo spoločenskej zodpovednosti firiem či podnikov veľkých? takisto by sme sa na túto otázku mohli pozrieť. Vrecednička, ďakujem pekne pán Tímens. Takže keďže ja mám posledné slovo, ja by som takisto chcela povedať niečo, že ak ja by som bola výkonná osoba, teda my nie sme výkonné orgány, my sme parlament, ja by som zavolala vás, alebo zvolala vás, aby ste vytvorili pracovnú skupinu, aby ste pripravili nejaké odporúčania pre zákonodarcov na európskej úrovni. Ale že ja zatiaľ nemám takúto kompetenciu, tak zatiaľ nemôžem vás pozvať, aby ste takúto pracovnú skupinu vytvorili. Ale záver, ktorý by som chcela urobiť eh, no, k vašim zaujímavým eh, vyjadreniam, je, že toto je začia, začiatok vnášanie, eh, vnášania svetla do tejto veľmi zaujímavej oblasti ľudských práv. V tejto uh, v tomto kontexte. Pre niektorých to možno, že je trošku eh, určitým spôsobom nejasné, zmetočné, ale musíme sa snažiť identifikovať, kde sú možnosti konať. Takže vám pekne ďakujem za vašu spoluprácu a budeme naďalej túto otázku nastolovať a budeme komunikovať s komisiou. Budeme takisto mať aj stretnutie s našimi priateľmi z Freedom House. A bude, takže ak by ste chceli s niektorými z nás ešte mať e, ďalšiu neformálnu diskusiu, tak môžete tu zotrvať. A tým by som chcela ukončiť tento vypočutie. A prejdeme k poslednému bodu dnešného dňa, ktorý bol už dnes uvedený. Eh, krátkou tlačovou konferenciou, ktorú sme mali spolu s organizáciou Freedom House a s doma rečníkmi, ktorých tu ešte máme aj dnes večer. Toto vypočutie o reforme v arabskom svete sa organizuje v spolupráci s organizáciou Freedom House a Freedom House je americká mimovládna organizácia, už je našim e, pravidelným partnerom a podľa ich vlastných slov Freedom House je e, nezávislá e, pozorovateľská organizácia, ktorá sleduje demokratický vývoj, demokratické zmeny, monitoruje vývoj a bráni ľudské práva a bola založená v roku 1941 Takže máme tu viacerých expertov a účastníkov, ktorí nám budú hovoriť o inf, inform, Máme tu pána Anvara Sadata z Egypta, pána Fodila Bumanu, Amala Bašu a Amira Murtahida So like uh, Takže by som teraz dala slovo na 10 minút uh, a budem dosť uh, striktná pred začínským časom, pretože musíme mať možnosť aj komunikovať alebo mať s vami diskusiu, takže 10 minút má každý rečník. A požiadala by som hneď pána Amara Sadata, aby nás informoval hneď o, o, o zákone o zákone o pohotovosti v Egypte alebo o pohotovostnom režime v Egypte a aj takisto o situácii v Egypte pred voľbami. Takže pán Sadat, som rada, že ste tu dnes s nami, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička e, podvýboru pre ľudské práva. A ďakujem a členom výboru, hostom. Ako všetci viete, v Egypte E, zaviedol výnimočný stav asi takmer pred desiatimi dňami. E, a to je niečo, čo sme všetci očakávali, aj keď mali sme sľub od prezidenta počas jeho kampane, že to ešte bolo v roku 2005, že ukončí tento výnimočný stav alebo tento pohotovostný stav, ktorý máme už 29 rokov Nikdy sa to nestalo. Od roku 2005 sa to predlžovalo o ďalšie dva roky a potom o ďalšie dva roky. A myslím, že ešte to bude podkračovať kým sa skončia parlamentné voľby, ktoré sa očakávajú v novembri tohto roku. A zároveň budú aj prezidentské voľby, e, ktoré by sa mali takisto uskutočniť koncom roku 2011. Samozrejme, že sú tu dôvody, že my len využívame, aby sa odpravdilo, že my využívame tento e, zákon o pohotovostnom režime v močnom stave, e, aby sme bojovali proti prevádzačom a obchodníkom s drogami. Ale 29 rokov e, sa s tým bojujeme a drogy si môžete, sú stále k dispozícii, nič sa nezmenilo a v podstate z Egyptu sa nepodarilo nič aj tak zastaviť. Avšak hlavne, hlavný dôvod pre nich je, e, že majú veľkú právomoc tým pádom, keďže je akoby kvázi vynimočný stav, môžu kontrolovať čokoľvek, e, väčšinu politického života v Egypte. Takže, ako som povedal, aj keď prezident slúbil, že už zruší tento stav počas svojej prezidentskej kam, predvoľnej kampane a nič sa nestalo. Napríklad včera sme videli, ako japonský premiér e, odstúpil, lebo slúbil v kampani, že e, z, jednu z amerických základní v Japonsku a keďže nie, sa nedodržal sľub, tak jednoducho odstúpil. No ale to je Japonsko, pravda, že? Prípad, ktorý máme my pred sebou, ten je iný. Alebo náš prípad je iný. Čiže problém s týmto zákonom, ako všetci viete, je taký, že v podstate majú pod kontrolou všetko. Z Všetkých politických aktivistov, voľby, právo vyjadrovania, práva združovania. Všetko je týmto pádom pod kontrolou Nemusia ani vlastne uplatňovať kvôli tomu nejaké rôzne extra súdy alebo rôzne e, skrátené rôzne postupy nejaké, pretože keby ste napríklad nasledovali e, situáciu v Egypte, je, bolo tam veľa demonstrácií, protestov rôznych e, kategórií občanov, lekári, učitelia, občania jednoducho sa všetci stiažujú, alebo mnohí sa stiažujú, alebo väčšina z nich sa stiažuje v posledných, v poslednom období. Problém je, že obnova tohto zákona o pohotovostnom či mm, výnimočnom stave je, a v ním konkrétne článok 3, odsek 1, im dáva, ako som už povedal, možnosť robiť čokoľvek, čo chcú, kedykoľvek, a nie je žiadna možnosť eh, sa stiažovať alebo nejako to, sa tomu vyhnúť alebo to obísť. A čo sa stalo? Mali sme voľby a zase to isté sa opakuje, eh, pretože mali sme zase správy, ktoré dokazujú eh, že každý kandidát e, má rovnaký priestor, aj e, opoziční kandidáti majú e, a nakoniec sa dozvieme, že boli bytí, zatknutí a zadržaní a podobne. Samozrejme všetko pod rúškom tohto zákona o hotovostnom režime takisto aj zástupcov z jazie, ktorí monitorovať mali voľby, tí nemali možnosť e, e, ísť sa stretnúť sa s voličmi, zabránilo sa im vstúpiť do volebných miestností. Toto všetko sa udialo včera. A problém je, že my máme tzv vysokú komisiu, ktorá vlastne dozerá nad e, celými voľbami, ale to je zás niekto, koho vymenovaný, aj keď oni povedia, že to je niekto nezávislý, no ale to ho vymenuje prezident. Čiže tak máme aj ľud, Národnú radu pre ľudské práva, no a tu tá by zase mala byť ako si nezávislá, alebo hovoria, že je nezávislá, ale sú tam jednoducho vymenovaní členovia vládov. Majú určitý strop, pokiaľ môžu fungovať, ktorý nemôžu prekročiť. A v podstate presne tomto je vláda v Egypte veľmi dobrá, že majú tieto tzv. rady na všetko. Rada pre ľudské práva, rada pre to, rada pre ono. Všetky tieto rady sú na to, aby raj pres, eh, prenášali eh, eh, normy OSN alebo nejaké medzinárodné normy do Egypta, ale to nič nie je nezávislé. A z toho, čo ja vidím, či viem, ja viem, že Európska únia niekedy povie, že teda rokujú s takýmito, alebo s týmito radami a áno, môžete s nimi rokovať, alebo, ale oni ne, nepredstavujú tú, tú skutočnú tú skutočnosť tej, toho Egypta, pretože to sú rady, ktoré sú provládne. A druhá vec potom je samotná vládna strana a vláda ako taká, tí sú veľmi dobrí v tom, ako si vybrať svojich e, zástupcov, teda zástupcov, ktorí buď prídu sem, alebo sa s nimi rozprávajú vo, vo podvýbore pre ľudské práva alebo v Európskej únii. Vyberajú si tých správnych ľudí a keď sa s nimi rozprávate, tak vám vlastne e, potvrdia, že to, čo robia, tak e, okolí Egypta sú všade samé konflikty, tam na tej strane máte Gazu, Hamas, e, Irackú, Iránsku vojnu. Vždy majú akýsi dôvod povedia, že no vidíte, čo je okolo nás a my sme akí a preto my musíme mať opat- osobitné opatrenia, aby sme si chránili našu vlastnú národnú bezpečnosť. Takže to, to presne vždy robia ale ja si myslím, že musí byť e, rovnováha medzi týmito národnými radami, čo máme, takzvané sa nazývajú národné rady. A, a medzi tými, ktorí e, sú súčasťou opozície, musíme s nimi viesť dialog, aj vrátanie e, členov moslimského bratstva jednoducho sú tam, takisto zastupujú veľkú časť spoločnosti. Musíme ich počúvať. Neznamená, že ich budeme hneď podporovať, ale musíme aspoň mať tú možnosť rokovať s nimi, aby sme vedeli presne, o čo ide egyptianom. Takže ďakujem pekne, to asi zatiaľ bude všetko. Pani predsednička, pán Saldat, ďakujem pekne za to, že ste nám vysvetlili, aká je akutná situácia v Egypte. Teda by som pozvala pána Bumalu z Alžírska, aby sa ujal slova a e, ste tu, už ste boli aj vy, aj pani Fakiro na, Fakro na konferencii cez obed, takže ja viem, že vy sa dotknete otázky slobody prejavu v Alžírsku. Nech sa páči, máte slova 10 minút. Madame la présidente, mesdames et... Pani, <clears throat> pani predsednička, dámy a páni e, poslanci a poslankyne, vážení hostia. Našim dnešným príspevkom by sme chceli docieliť to, aby sa posilnilo partnerstvo. Chceli by sme odviesť prácu priamo na mieste a neuskutočniť len tradičné vypočutie. Chceli by sme takisto predniesť celý rad e, myšlienok, nápadov a prezentovať skutočnosť konkrétnymi bodmi, ktoré predstavujú akúsi e, blokádu tak z politického, ako aj z operačného hľadiska. Sú to blokády, ktoré vedú k tomu, že e, ľudí, aktivistov, ako aj novinárov dostávajú do veľmi ťažkej situácie. Alžírsko má e, pozoruhodný demokratizačný proces ale došlo tam potom k určitému sklzu, pokiaľ šlo o MOS a aj o islamistickú opozíciu. Tento vývoj, toto sklznutie viedlo k tomu, že e, krízoví partneri sa jednoducho, tí, ktorí spôsobili túto krízu, sa zjednotili. Avšak spoločnosť samotná bola, tak povediac, e, e, zajatá. A my by sme e, istým spôsobom chceli teraz zastupovať túto spoločnosť, ktorá musela zaplatiť účty za e, tento vývoj. E, takisto aj za nesprávny vývoj ekonomike. V 90. rokoch došlo v Alžírsku k značným pokrokom v demokracii, čo sa týka predovšetkým slobody prejavu, slobody tlače. Ale teraz je situácia taká, že približne 10 rokov došlo k akému vývoju späť predovšetkým pokiaľ ide o, e, o, slobodu e, prejavu a priame zasahovanie moci bezpečnostných e, zložiek, predovšetkým pri výkone novinárskeho povolania. To znamená, zasahujú predovšetkým e, do tej oblasti poskytovania informácií. E, toto, táto povinnosť sa však musí zrušiť. My musíme podať žiadosť pre každú publikáciu, či už ide o E, týždenník, nejaký odborný e, časopis a podobne. U nových médií platí to isté. Aj tu je snaha obmedziť slobodu e, prejavu a slobodu vyjadrovania sa. Vieme, že vláda sa pokúsi presadiť záplavu zákonov, aby znemožnila prístup k týmto novým mass médiám. Vzniká tu jeden základný problém. E, vláda by sa ho vôbec nechcela ujať. Ide tu o oblasť audiovizuál, audiovizuálnych médií. Tak audiovizuálnych médií súkromného charakteru, ale aj ako výrazu opozície. Opozícia nemá e, žiaden e, prístup k dôležitým mass médiám. Nemôže sa e, stretávať. Všetko musí byť e, byrokraticky povolené terajšou vládou, to znamená bezpečnostnými orgánmi. Ďalej tu existujú aj trestnoprávne ustanovenia. E, je to zákon, ktorý prakticky visí ako damoklov meč nad každým novinárom, ktorý by sa chcel k danej záležitosti vyjadriť. Tento zákon sa vzťahuje e, na previnenia v oblasti e, slobody prejavu. Každý týždeň, každý mesiac sa uskutočňujú procesy, súdne procesy e, proti novinárom, proti časopisom, šéf-redaktorom. To je skrátka akýsi vývoj, spätný vývoj ktorý vôbec e, nie je vítaný. Ďalej tu máme ďalší problém a síce, že vláda, sa, vláda kategoricky odmieta umožniť ľuďom prístup na internet. V tejto oblasti šírenia informácií. Ďalej je tu e, tiež problém korupcie a e, mučenia je to skutočne vývoj späť a e, týka sa to aj základných práv, základných ľudských práv. E, právo zhromažďovania sa, e, právo organizovania sa, skrátka právo povedať nie proti mechanizmom vlády. Je to skrátka súhrn viacerých faktorov moci, ktoré prakticky zakazujú akýkoľvek spôsob e, e, vyjadrenia opačného názoru e, tak pre ľudí samotných, pre občanov, ako aj pre strany. Vzniká teda akási potreba pre spoločnosť organizovať sa, zakladať zväzy a podobne. Túto potrebu bezpodmienečne potrebujeme. Veľmi často dochádza k mučeniam, ale je potrebné, aby sa práve tieto e, prípady odkrývali. Musíme teda niečo urobiť. E, sme e, táto inštitúcia musí teda niečo podniknúť. Je to inštitúcia, ktorá hovorí s ľuďmi, nie s vládami Evropské vlády sú vlády, ktoré posilňujú totalitárne režimy e, aj v Alžírsku, pretože e, týmto režimom sa udeluje legitimita, a to z viacerých dôvodov. Na jednej strane je tu e, boj proti terorizmu, ktorý sa používa prakticky vždycky ako nátlakový prostriedok. Alžírsko žije tak povediac už od roku 92 vo výnimočnom stave. Viete e, sami veľmi dobre, že tým pádom sa vlastne blokuje e, práve sloboda prejavu, sloboda vyjadrovania sa. Tieto môžu byť jednoducho kontrolované a potláčané. táto legitimita teda spomínanými e, vládami je posilnená. Ďalej tu existuje ju ešte ekonomickí partnery Alžírska v Európe a tieto záujmy samozrejme je potrebné uchovať. Sme toho názoru, že e, táto skutočnosť vedie k tomu, že šance na zmenu sú ohrozené a to ohrozuje zo zásady aj celý život v našej krajine. Musíme sa postarať predovšetkým o to, aby e, boli e, posilnené e, vzťahy medzi novinármi, medzi civilnými spoločnosťami. Musíme sa postarať predovšetkým o to, aby spoločnosť dostala príležitosť sa učiť, aby novinári mohli e, prispieť e, k tomuto procesu tvorby e, mienky, verejnej mienky v procese demokracie a demokratizácie. Chceme apelovať na vás, a nie, nechceme, aby e, ste vy uskutočnili túto zmenu. Túto zmenu môžu uskutočniť iba lokálni aktéry, ale za podmienky, že bude existovať partnerstvo pre veľké vzácne hodnoty. Partnerstvo e, pre našich aktérov a vašou civilnou spoločnosťou. Dnes sme vám tieto myšlienky chceli prezentovať vám, ktorí ovplyvňujú európsku verejnosť. A v tomto boji e, počítame s vami. Ďakujem za vyjadrenie dôvery v našu inštitúciu a do istej miery zdieľam vaše očakávania. Syn Pán Hajtama Ajmaleša je tiež vítaný na dnešnom stretnutí. Je synom veľmi dôležitého obhajcu ľudských práv. Predpokladám, že aj vy ste obhajcom ľudských práv a parlament aj ja v mene podvýboru pre ľudské práva sme apelovali na sírsku vládu, aby uvoľnili vášho otca z väzby, ktorý bol odsudený práve za jeho dôležitú prácu v oblasti obhajoby ľudských práv. Ste medzi nami vítaní. Teraz sa budeme zaoberať témou ženských práv a obmedzení politickej účasti žien v spoločnosti. Máme za sebou odborníkov, pani Muhira Faho, doktorka Faho, ktorá sa s nami podelia myšlienky v tejto veci. Nech sa páči, máte slovo. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, otázka z uh, väčšej právomoci žien už je veľkou témou, osobitne v posledných dvoch dekádach, osobitne od roku 1985 s uh, hľadom k výstupom z Pekinskej konferencie o právach žien. Avšak e, pohľady sú rôzne z jednej krajiny, v jednotlivých krajinách. E, príklad tom, e, rodinné právo je najviac rozvinuté v Tunisku a v Maroku a väčšina krajín ešte stále má konzervatívny stav. Saudská Arábia sa priamo odvoláva na šária, na zákon šária, na právo šária. Chcela by som tu mm, poďakovať alebo spomenúť štúdiu Freedom House, ktorú tejto otázke pripravuje. E, je to veľmi ambiciózny projekt a má za cieľ um, zvýšiť povedomie žien v Severnej Afrike a v arabskom svete, osobne v severnoafrickom regióne, kde e, ženy trpia diskrimináciou a podobne. Tento projekt vlastne vytvoril e, alebo zvýšil povedomie tak u žien ako aj u mužov, aj u tvorcov politiky a tiež um, keďže štúdia um, alebo keď aj štúdia preukazuje, aké sú stále veľké podstatné problémy a deficity v právach žien vo väčšine arabských štátov. Tiež e, poukazuje na to, aký veľký pokrok bol dosiahnutý za posledné dekádu v otázke postavenia žien. Chcela by som prejsť ďalšej otázke, ktorej si myslím, že je veľmi dôležitá. To je otázka politických reforiem v arabskom svete. tam, kde budú mať tri arabské krajiny voľby tohto roku, tak e, proces voľby musí byť zreformovaný podľa potrieb každej jednej krajiny. Príkladom, aby som uvedla príklad, tak moja krajina bude mať voľby v oktobri tohto roku a parlament pozostáva z 80 osôb, 40 z nich sú vymenovaní, alebo vymenovaní a 40 sú volení. Bahrajn je rozdelený na 40 e, okresov, okrskov a tieto sú e, také, že každý jeden okresov alebo niektoré e, okresky majú 16 tisíc nie a niektoré 600. Eh, Bahrajn úplne odmieto akýkoľvek eh, monitorovacie misie na voľby. A kvôli tomuto všetkému došlo k veľkému veľkému podvodu a my sme žiadali Európsku úniu, aby nás podporila najprv v otázkach žien. Je požiadavka pripraviť takú legislatívu, ktorá sa týka osobnej e, e, zaobchádzania aj domáceho násilia. Takisto, aby sa podporil vývoj alebo možnosť účasti žien v rozhodovacom procese na báze rovnakej príležitosti. To je pre ženy. Čo sa týka volieb, chceli by sme, respektíve žiadame od EÚ, aby nám pomohla posilniť e, oficiálne partnerstvo s partnerskými krajinami v oblasti monitorovania, vzdelávania a um, uplatňovania um, vysokých noriem pre voľby Takisto od EÚ by sme chceli, aby požadovali od týchto krajín to, aby sa voľby uskutočnili na báze do, pod dohľadom nezávislých volebných komisí. Toto by sme požadovali od EÚ a ak by bolo možné, chceli by sme vidieť aj reakciu EÚ a sme ochotní odpovedať na naše otázky. Ďakujem pekne. Predsednička, ďakujem pekne pani Fá. Ro? Akro? Takže vy ste už urobila určite návrhy, akým spôsobom Európska únia, a v tomto prípade Európsky parlament by mohol zlepšiť eh, vašu prácu a teraz samozrejme sme um, vďační aj v organizácii Freedom House, eh, ktorý vás eh, vlastne spojil zo siedmých krajín tohto regiónu. Takisto sa spojíme s kolegami, ktorí sú bližšie, sú zapojení do práce na partnerstve Euromed a komunikujú s predstaviteľmi našich krajín a môžem vám slúbiť, že presne to budeme robiť, teda budeme e, sa opalovať na vaše e, krajiny. Práve som sa dozvedela, že Európska komisia takisto by chcela sa vyjadriť, takže Dala by som teraz e, slovo pánovi Mutaharimu. Mataharimu, ktorý e, bude mať slovo. Takže, pán Matahari, prepačte, že ja som vás, na vás takmer zabudla, ale nebol to môj zámer. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ďakujem, že ste pozvali aj Európsku komisiu na toto verejné vypočutie. Keď som si vypočul predrečníkov, bola to pre mňa sladká hudba, keď som počul, čo sa deje v Alžírsku, v Egypte, v Bahrajne. Sú to záležitosti, s ktorými sme oboznámení. Samozrejme, že spolupracujeme s týmito krajinami. Sú naše partnerské krajiny a podarilo sa nám už založiť istý rámec monitorovania a sledovania záležitosti ľudských práv a politických reforiem najmä v rámci akčných plánov, v rámci podkomisí, podvýborov komisie. Toto je formálna stránka celej veci, že je nastavený istý mechanizmus a čo sa týka podstaty veci, všimli sme si, že z hľadiska Európskej komisie v posledných rokoch, najmä v roku 2009, sme pozorovali mnoho prehreškov, ako keby tieto krajiny sklzli dozadu vo vývoji. A práve krajiny, ktoré Prekvapujúco, záležitosť politických reform a ľudských práv mali veľmi vysoko na zozname svojich priorít práve v krajinách, ktoré boli chválené ako šampióni, ako príklad pre ostatné krajiny, ktoré by mohli slúžiť ako istý model, najmä pre krajiny z oblasti Stredozemného mora. Dokonca aj v týchto krajinách sa sklzlo späť k zastrašovaniu blogerov, zastrašovaniu obhajcov, ktorí obhajujú ľudské práva. Toto sú fakty, s ktorými sa pokúšame vysporiadavať rozličnými nástrojmi, nástrojmi prostredníctvom európskej susedskej politike a takisto máme k dispozícii tematické nástroje, ktoré sú adresnejšie, napríklad sa zameriavame na jednotlivé prípady obhajcov ľudských práv, do ktorých je možné zasahovať. Čo sa týka spolupráce pri voľbách, takisto spolu s Európskym parlamentom sme už vytýčili eh, koherentnú politiku monitorovania misií a pomoci pri voľbách. Tieto volebné eh, misie vyžadujú formálne pozvanie zo strany hostiteľskej krajiny a až potom môže EÚ vyslať misiu, takže zatiaľ sme mohli pozorovať iba dvojo volieb, kedy krajiny sa rozhodli pozvať EÚ, okupované palestinské územia a Libanon. V prípade Egypta sme ponúkli, že by sme mohli pomôcť pri voľbách, ale egyptská vláda túto ponuku odmietla, ako iste viete. K otázke sietí, otázke asistencie a pomoci. Siete kontaktov, o ktorých sa zmiňovali aj kolegovia, naozaj reformy prichádzajú aj zvonka, ale aj znútra, zo základu spoločnosti a my sa pokúšame takéto siete kontaktov poprepájať, vytvoriť multilaterálne partnerstvá, vytvoriť rozličné programy v rámci slobody pre média, média v rámci komunikačných e, školení pre novinárov a technickej pomoci. Samozrejme však máme dočinenia s rozličnými klientmi, s rozličnými typmi vlád, ktoré často sú dočasné, a zväčša, keď porovnáme napredovanie v oblasti hospodárstva a obchodu a odborné otázky, otázka ľudských práv a politických reforiem zaostáva a pokrivkáva. Toto sme zdôrazňovali aj v správe o napredovaní jednotlivých krajín, ktoré sme vydali minulý rok za rok 2009. Či už ide Egypt, Tunisko alebo Maroko, Tunis alebo Maroko, Všade sme zvýraznili tie oblasti, kde sme pozorovali regresiu. Je to komplikovaný klub krajín. Pokúšali sme sa urobiť, čo sa dá, ale pravidlá hry sú schválené členskými štátmi a Európskym parlamentom a vyplýva z nich podmienečnosť, ale istá pozitívna podmienečnosť. Ponúkame viac za viac, neponúkame nič za menej. To je čosi, o čom je možné diskutovať, čo je možné kritizovať, ale zostáva to faktom. Takto vnímame spoluprácu so, e, s krajinami okolo Stredozemného mora. A skončím posledným postrehom. Rozdiely medzi prostriedkami, zákonmi a praxou v týchto krajinách sú často veľké. Často sme svedkami toho, že formálne sloboda volieb existuje, formálne zákon je prijatý, ale v praxi sa neuplatňujú, nerealizujú. Takže je tu rozpor, je tu rozdiel medzi tým, čo sa deje v praxi a tým, čo je prijaté na papieri alebo formálne. Príkladom, a to je pozitívny príklad, by mohol byť ombudsman v Jordánsku. Až minulý rok sa tento úrad ustanovil, ale ešte stále treba vykonať veľa, veľa práce, aby tento ombudsman a táto nová inštitúcia sa stala aj spoločenskou realitou, aby naozaj sa zakorporovali do spoločnosti, aby naozaj rola ombudsmana bola všeobecne uznávaná, aby mal k dispozícii prostriedky, aby mohol bojovať s vládou a s štátnou správou. A skutočne posledná poznámka z mojej strany je, že sme boli svetkom deficitu aj z našej strany, a to nedostatok pozornosti sociálnej dimenzii a sociálnych politikám v oblasti zamestnania, v oblasti, ktorú má na starosti Medzinárodná organizácia práce, jej štandardmi. Takže multi laterálny rámec nášho vzťahu s týmito krajinami sa bude preberať aj na ministerskom stretnutí o zamestnanosti. E, bude to v novembri v Belgicku, v Bruseli. Podobné nástroje boli zanedbávané v minulých rokoch a sociálni aktéry v týchto krajinách by mali podporiť rast, rast sociálnej dimenzie. Ďakujeme, pán Motahari, hovorí predsednička. Bolo to povzbudzujúce z hľadiska spojenia otázky ľudských práv a vašej úlohy ako zodpovedného za stranu komisie za túto oblasť. Dúfame, že v budúcnosti sa politika ľudských práv stane podstatnou súčasťou partnerstva Euromed a európskej susedskej politiky. Ja osobne som presvedčená, že podvýbor pre ľudské práva by mal častejšie cestovať do týchto krajín a potom by sa dalo budovať na tejto myšlienke. Syn pána Almalecha povedal na dnešnej tlačovej konferencii, že poslanci Európskeho parlamentu navštívili Sýriu a ďalšie krajiny, ale strávili väčšinou čas s tými vo vláde, ktorí porušujú práva bežných ľudí, podobne ako jeho otec, ktorý je uväznený a usvedčený z urážky prezidenta, urážky súdnej moci a šírenia správ, ktoré by mohli demoralizovať spoločnosť. To sú hrozné slova. Musíme zabezpečiť, aby sa členovia Európskeho parlamentu, poslanci dostali aj do vezení, aby hovorili s obhajcami ľudských práv aby bolo možné monitorovať mučenie a podmienky vo väzenskom systéme. To je možné aktívnejším prístupom v Rade pre ľudské práva v OSN a dovolte mi, aby som vás informovala, že na nasledujúcom stretnutí výboru odznie prezentácia o správe OSN o tajných centrách pre zadržiavanie ľudí v rozličných regiónoch sveta. Teraz prišiel čas, aby sa vyjadrili kolegovia poslanci. Pán Obielsky e, si berie slovo. Ďakujem, pani predsednička. Vypočuli sme si e, veľmi e, kompaktné predniesí. Dovolte mi jednu poznámku a chcem položiť aj zo pár otázok. Poznámka je následovná. Európsky pohľad, pohľad Európanov je pohľadom celého e, západu. Tento pohľad sa zameriava predovšetkým na krajiny, ktoré považujeme za homogénne. E, tak ako pani Fakro povedala, tá situácia je však odlišná v každej jednej krajine. E, nie len vlády sú odlišné, ale aj sociálne dávnosti v každej krajine sú iné. Preto e, si myslím, že, som tu skutoč- že môžem povedať, že som tu E, zaregistroval jednu veľmi dôležitú e, nuancu medzi pán, tým, čo povedal e, pán Sadat a pani Fakro. Pokiaľ som to správne pochopil, vy, pán Sadat, vidíte a sledujete predovšetkým rozvoj vo vašej krajine, ako aj demokratizáciu v krajine predovšetkým prostredníctvom uznania kultúrnych, e, náboženských e, a e, ekonomických daností, ktoré predstavujú jednotlivé muslimské zoskupenia vo vašej krajine. Pán Bumala naproti tomu zastupoval protichodné stanovisko. Vlá, arčická vláda sa snažila o zmierenie po občianskej vojne, ale práve tým sa situácia dostala do slepej uličky. To znamená, že tu síce bola snaha o dialog, ktorý bol síce inštitucionalizovaný, To znamená, že tu boli dva odlišné prístupy, hoď ten cieľ e, bol e, rovnaký. Viedlo to však k tomu, že e, nie je možné použiť všeobecné vzory pre celý arabský svet. Arabský svet musí nájsť svoju vlastnú cestu, pre každú krajinu bude musieť byť vypracovaná špecifická metóda. Dovolte mi teraz položiť otázku hosťom. E, čo sa týka pána Matáriho, jeho prístup, e, stotožňujem sa s jeho prístupom, e, hlavne čo sa týka vývoja v arabských krajinách. Ja by som to chcel skôr poskytnúť ako podnet. Pán Matári hovoril o vývoji, ktorý znamenal krok späť v týchto krajinách. Ako teda budeme hodnotiť e, situáciu e, v krajine? Budeme ju hodnotiť ako zlú alebo priemernú? To záleží predsa od toho, ako to vníma obyvateľstvo. Pokiaľ obyvateľstvo tento proces pociťuje ako krok späť, Eh, tak je to polutovania hodné. Pokiaľ eh, obyvateľstvo napriek tomu, že situácia zostáva zlá, eh, vidí určité zlepšenie, tak to môžeme hodnotiť pozitívne. V Egypte sa udialo pomerne mnoho. V roku 2011 sa tam uskutočnia voľby. máme tú osobnosť, ktorá sa e, prihlásila ako kandidát a e, ďalej e, osobnosť, ktorá by tiež mohla pritiahnuť pozornosť obyvateľstva a médií. Táto osobnosť sa koncentruje predovšetkým aj na tie e, sféry, ktoré ste spomenuli, tie islamské bratstvá. Ako hodnotíte tento vývoj? Znamená tento vývoj krok späť? Alebo môžeme v budúcnosti e, vidieť určitú nádej? Hovorilo sa o e, násilnej konfrontácii v Alžírsku, o stagnujúcej situácii ktorá sa zmenila na situáciu, v ktorej sú možné zmeny, ale sú sotva predvídateľné. E, čo si myslíte vy, pán Bumala, čo sa týka ďalšieho vývoja vo vašej krajine? Ďakujem, pán Mali by sme teraz dať e, slovo ešte tým trom rečníkom, pokiaľ by chceli zareagovať. Chcem len pripomenúť, že všetci ste pozvaní e, na recepciu, ktorá sa uskutoční po e, tomto e, podujatí, aby prakticky ohodnotila pôsobenie našich hostov. Ale myslím si, že pán Sadat by sa chcel ešte oslo- ujať slova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nuž, Nemôžeme ignorovať tú skutočnosť, že Egypt urobil veľký pokrok. To je skutočnosť. A keď e, vieme, že to asi nie je ešte dosť, vieme, že to trvalo veľmi dlhú dobu, tiež si myslíme, že od posledných volieb v roku 2005 máme všetci veľkú nádej v to, že sa bude stále viac otvárať Egypt a bude väčší priestor pre väčší rozptyl politikov. Avšak zatiaľ to išlo smerom dozadu skôr. A keď naša vláda videla, aký úspech majú to strana e, moslimského bratstva, že dosiahli 88 kresiel, tak sa aj zlakli. A boli dosť tvrdí e, k ním, pretože naše voľby sú v troch fázach a prakticky po prvom kole ich akoby eliminovali alebo jednoducho e, pre tú druhú fázu a tretiu fázu volie, dosť eliminovali tých ďalších kandidátov. E, oni sa veľmi obmávali a tak si myslíme, a tu sa aj snažíme, že Egypt si zaslúži lepšie hodnotenie alebo lepšie